Yeah, dear ladies and gentlemen, dear colleagues, I would be happy if you could take a seat and... Dámy a páni, bol by som rád, keby ste zaujali svoje miesta, aby sme mohli začať pracovať. Um, the first thing is my questions to my colleagues as... Uh, Najskôr sa chcem opýtať kolegov, keďže predseda aj podpredsedovia tu dnes nie sú. Požiadali ma, aby ja som predsedal schôdzi a chcem sa opýtať, či sú k tomuto nejaké námietky, aby som ja predsedal dnešnej schôdzi. Zdá sa, že predsa len nie. Takže prejdeme k prvému bodu. Tým je prijatie programu. Ak nie sú žiadne námietky, navrhujem, aby sme do ňoho zapracovali túto zmenu. Bod 20 o Eluku sa presunie na popoludnie na miesto bodu o KAST 2020, ktorý prebehne do poludnia po bode 19. Sú k tomuto prosím nejaké námietky? Ak nie, tak týmto považujeme návrh programu za schválený. Ďalej oznámenia predsedajúceho. Informujeme vás, že schôdza sa vysiela na internete, okrem schôd za zatvorenými dverami. Všetci ste dostali korešpondenciu, ktorá súvisí s dnešnou schôdzou. Môžete sa v prípade otázok obrátiť na sekretariát a ešte chcem vás informovať, že zajtra popoludní budeme zasadať v inej sále ASP 1G3. Then point three, approval of minutes. Ďalej bod 3, schválenie zápisnice za schôdze z 24. a 25. apríla. Zápisnica sa bude považovať za schválená, ak nebudú žiadne vyjadrenia pred ukončením schôdze. A týmto sa dostávame hneď k bodu 4. Obchodné vzťahy EU-Singapur. Um, Es ist mein großes Vergnügen heute unsere je mi naozaj veľkým potešením privítať tu jeho excelenciu veľvyslanca Singapúru pri Európskej únii, pána Inga Chuangonga a budeme s ním diskutovať o dohode o voľnom obchode medzi EU a Singapúrom. Myslím, že vzhľadom na čoraz významnejšiu úlohu Európskeho parlamentu v politike zahraničného obchodu Európskej únie a taktiež vzhľadom na ukončenie rokovania o dohode o voľnom obchode zo 16. decembra 2012 myslím, že je teraz vhodná chvíľa diskutovať o tom, ako táto dohoda sa bude preberať v Európskom parlamente, ako by sme mohli ju potom vniesť do platnosti. V súčasnosti eh, prebieha právna analýza a taktiež preklady tejto dohody. A na druhej strane to však znamená, že investičná ochrana a odseky, ktoré s tým súvisia, sú ešte stále predmetom rokovaní. Podľa rokovacieho poriadku môžeme kedykoľvek my ako výbor INTA túto dohodu prerokúvať, ale problém je v tom, že hlasovať môžeme až keď dostaneme oficiálne tieto dokumenty od rady. A keďže situácia je taká, že preklady vždy trvajú mimoriadne dlho, koordinátori rozhodli, že dnes budeme už aby sme sa poradili ako ďalej. Chcem sa poďakovať za to, že pán veľvyslanec si našiel pre nás dnes čas, že medzi nás prišiel a dávam vám hneď slovo, vážený pán veľvyslanec. Well, thank you very much, uh, Mr. Kaspari. Ďakujeme pekne, pán Kaspari, za to, že mi dávate priestor podeliť sa s vami o konkrétnych aspektoch etapy dohody o voľnom obchode so Singapurom. Predtým, ako som prišla do Bruselu pred rokom, radili mi, aby som pravidelne chodil do parlamentu, aby som informoval poslanca Európskeho parlamentu o aktuálnom dianí, e, nielen čo sa týka tejto našej dohody o voľnom obchode. Čítal som o Lisabonskej zmluve, čítal som e, o spolulegislatívnych právomociach Európskeho parlamentu a taktiež som priamo videl, ako Európsky parlament vykonával svoje právomoci podporovať eh, presadzovanie záujmov Európskej únie v rámci EÚ. Som veľmi rád, eh, že som eh, si vzal k srdcu túto radu a že sa stretávam pravidelne s poslancem Európskeho parlamentu. Niektorí z nich, ako na, ak, napríklad pán Kaspari, veľmi dobre poznajú Singapur a dianie v celom regióne. A taktiež som sa stretol s niektorými poslancami, ktorí sú menej informovaní o aktuálnom dianí v regióne, alebo ich to vôbec nezaujíma. Teda dnes by som sa chcel zamerať na krátky popis toho, prečo Singapur a Južná Ázia ako celok je významná v tomto koncepte dohôd o voľnom obchode. Taktiež by som chcel upozorniť na niektoré kľúčové aspekty tejto dohody. Poprvé, tak prečo Singapur? Singapur je veľmi malou krajinou zemepisne. Máme iba zhruba 700 štvorcových kilometrov. Um, žijú na zhruba 5 miliónov ľudí. A Singapur sa teraz môže stať druhým partnerom e, spomedzi azijských krajín pre Európsku úniu v tejto oblasti voľného obchodu. Keď hovoríme o týchto dohodách o voľnom obchode, pozrime sa na konkrétne čísla. Singapur je malou krajinou zemepisne, ale z hľadiska obchodu a rozsahu obchodu e, celkový rozsah obchodu predstavuje zhruba 700 miliárd eur, eur ročne. Aby som to vložil do kontextu, sme 14. najvýznamnejšia krajina v obchodovaní v eh, celosvetovom meradle. A keď sa pozeráme na kontext Európskej únie, myslím, že Singapur by bol eh, zhruba na úrovni eh, číslo 7 EÚ. Čo sa týka služieb, Singapur je na 8. mieste v celosvetovom meradle a v kontexte EÚ by sme boli zhruba na 4. priečke. Teda čo sa týka rozsahu našej ekonomiky. Myslím, že sme e, dôveryhodným partnerom Európskej únie. ASEAN a celý tento región je veľmi významný pre Európsku úniu. Obchod e, z EÚ e, Singapuru predstavuje zhruba aj jednu tretinu celkového obchodu ASEANu a tým sme vlastne najvýznamnejším obchodným partnerom Európskej únie v juhovýchodnej Ázii, Čo sa týka investícií, zo Singapúru do Európskej únie sú najvýznamnejšie spomedzi všetkých krajín východnej Ázie. Singapur je druhou najväčšou krajinou, ktorá poskytuje priame investície v Európe po Japonsku. Mnohí si myslia, že by to mohla byť Čína, India alebo Južná Korea, ale nie, je to Singapur na tomto druhom mieste spomedzi azijských krajín. Singapur e, nie je ani USA, ani japonskom a nechceme klásť Singapur na rovnakú úroveň, ale čo sa týka čísel a výkonnosti našej ekonomiky, tie zohľadňujú význam Singapuru vo vašej obchodnej politike. Keď sa pozeráme napríklad na krajiny ASEANu, e, je tam trh zhruba 600 miliónov ľudí. To je o niečo väčšie ako trh Európskej únie, ale keď sa pozeráme na vyhliadky rastu ASEANu, v najbližších 5 rokoch očakávame zhruba 5,5-percentný rast eh, každoročne. ASEAN sa taktiež snaží zameriavať e, na toto ekonomické spoločenstvo do roku 2015. Ak sa to podarí, vznikne veľmi ekonomicky dynamická oblasť, ktorá bude veľmi významná pre Európsku úniu. A takáto dohoda o voľnom obchode so Singapurom by e, podľa mňa e, veľmi významne prispela k stavaniu na ďalších dohodách v voľnom obchode s týmto regiónom. Toľko teda zhruba v skratke súhrn toho, prečo je Singapur zaujímavý z tohto pohľadu pre Európsku úniu. Teraz by som rád prešiel k niektorým kľúčovým aspektom dohody o voľnom obchode. Je viacero prvkov, ktoré podľa mňa by mohli zaujímať vážených poslancov vo výbore INTA. Poprvé, vstup na trh keď dohoda nadobudne účinnosť, Európska únia automaticky získa plný prístup e, bez e, nejakých celných obmedzení na trh Singapúru. Zo strany Singapúru e, vďaka vašim dobrým vyjednávačom my budeme musieť čakať 5 rokov, kým získame tento priamy prístup na trhy Európskej únie. Čo sa týka čísel obchodu medzi EÚ a Singapurom, je to zhruba 67 miliónov eur a je to v prospech Európskej únie. Takže tým, že získate voľný prístup na náš trh, bude to veľmi prospešné pre vaše firmy. V dohode je aj nástroj, ktorý určuje pravidla pôvodu, ktorý vychádza z nášho konceptu. Z z princípom máme zhruba 9300 singapurských firiem, ktoré pôsobia u vás a, a Um, vďaka tejto doložke ve zmluve o um, ochrane pôvodu budete môcť využívať e, v plnej miere tieto nové prvky singapurských e, podnikov. E, Singapur je malá krajina, nemáme veľké množstvo prírodných zdrojov. Bude potrebné teda do veľkej miery dovážať súroviny pre našu výrobu a preto je veľmi dôležité, že v dohode je takýto prvok je tu vždy veľký otáznik spojený s tým, či vznikne možnosť nejakého postupného zavádzania, tak aby teda niektoré iné e, ďalšie krajiny mohli vyvážať e, lacné výrobky do Európskej únie, aby využívali tiež tieto aspekty dohody o voľnom obchode. Môžem ubezpečiť všetkých poslancov tu prítomných, že toto nebude možné v kontakte Singapúru, predovšetkým preto, že Singapur je veľmi malou krajinou, ako som už povedal, hodnota pôdy u nás je veľmi vysoká. Musíme zabezpečiť, eh, aby sa každý jeden štvorcový kilometr eh, využíval čo najefektívnejšie, aby sme mali čo najväčšie výnosy. Teda v tomto zmysle nebudeme predávať eh, nič lacno teda môžete si byť istí, že vás nezavalia žiadne lacné hračky zo Singapuru ani lacný textil, pretože toto sú tovary, ktoré sa u nás v Singapore nevyrábajú. Keď sa pozeráme na um, obsah eh, eh, toho, čo vyváža Singapur do Európskej únie, sú to tovary vysoké hodnoty, ako napríklad farmaceutické výrobky, chemikálie, ďalej elektronika, eh, to znamená v elektronike polovodiče, výrobky high-tech, ďalej vysoko presné elektronické zariadenia. To sú teda tovary, ktoré si naozaj vyžadujú vysokú pridanú hodnotu strany Singapuru. Singapur už má e, dohody o voľnom obchode s, s mnohými významnými partnermi, ako napríklad USA, Japonsko, Čína, India. A žiadna z týchto krajín neželila problému e, takéhoto um, postupného zavádzania lacných tovarov na tieto trhy, teda môžem ubezpečiť, že takéto riziko nehrozí ani Európskej únii. Toľko teda k eh, dostupnosti na trhu ďalej služby. Myslím, že služby sú jednou oblasťou, eh, na ktorej Európskej únii veľmi záleží. A je mi veľkým potešeným informovať vás, že už je v platnosti dohoda na vysokej úrovni v rámci tejto dohody o voľnom obchode, ktorá pokrýva služby v oblasti životného prostredia, ďalej finančné služby, právne služby, námornú dopravu, profesionálne služby, telekomunikačné služby, poštové služby a mnohé iné. Taktiež sme tam zahrnuli aj možnosti prehlbeného obstarávania na vládnej úrovni, ktoré e, nie sú e, pokryté dohoda o všeobecných preferenciách, čo sa týka neobchodných opatrení. Nechcem to e, označiť ako prekážky, sú to skôr neobchodné opatrenia. Aj toto je zohľadnené v dohode Máme pokryté otázky ako napríklad eh, spotrebiteľov, eh, domáce spotrebiče, motorové vozidlá, parkoviska, ako aj obnoviteľné eh, zdroje energie, ako aj meso a mesové výrobky. To možno nebude príliš zaujímavé pre tu prítomných, ale čo sa týka firiem, ktoré vyvážajú alebo dovážajú tovary, tak táto dohoda umožní obom stranám vyhnúť sa dvojnému, dvojnému testovaniu. To znamená, e, že ak je nejaký výrobok e, už otestovaný a povolený na trhu, potrebné absolvovať e, toto testovanie alebo certifikovanie opätovne a to zjednoduší situáciu pre vaše firmy, ktoré budú chcieť vyvážať napríklad motorové vozidlá do Singapuru. Toľko teda k, k necelným opatreniam. Ďalej po štvrté, udržateľný rozvoj. Aj toto je jedna z oblastí, kde si myslím, že Európska únia a poslanci majú naozaj veľký záujem. My sme e, zohľadnili aj tieto aspekty a obe strany sa dohodli, že v rámci spolupráce v oblasti udržateľného rozvoja chceme podporiť ochranu životného prostredia a taktiež e, sociálny rozvoj. To si vyžaduje záväzky e, z oboch strán v oblasti životného prostredia, tak testujeme vytvárať štruktúry, ktoré budú zahrňať e, rôzne skupiny občianskej spoločnosti a budú sa taktiež monitorovať táto činnosť aj v kontexte Singapuru, aj v kontexte EÚ. No a posledným prvkom, na ktorých sa chcem sústrediť, e, sa týka zemepisného označenia. Už som spomenul na tejto pôde pred niekoľkými mesiacmi, keď sme sa stretli s predsedom INTA, prvá vec, ktorú mi povedal, je, že ak nebude tento aspekt zemepisného otočenia v dohode, tak dohoda jednoducho nebude. Veľmi som si to vzal k srdcu a myslím, že Singapur rokoval naozaj so snahou zahrnúť tento aspekt do dohody a poslanci ste ocenia, že takáto významná obchodná krajina ako Singapur sa rozhodla pristúpiť takémuto kroku, čo nie je úplne bežné na celosvetovej úrovni. Sme však ochotní urobiť tak, e, pretože si uvedomujeme, aký dôležitý ten aspekt zemepisného označovania v Európskej únie a že chcete chrániť svoje vysoko e, kvalitné potraviny. Teda sme ochotní pristúpiť e, k vytvoreniu takéhoto registra zemepisného označenia, len čo sa to vytvorí, tieto označenia, ktoré sa budú týkať eh, niektorých kategórií polospodárských výrobkov a potravín, ktoré budú zaregistrované v Singapúre, budú eh, označené značkou VTO TRIPS+. Takže na záver by som povedal toľko. Popísal som vám ekonomický význam tejto dohody o voľnom obchode. Myslím si, že je to obrovský potenciál, ktorý eh, budú môcť európske firmy využívať v juhovýchodnej Ázii. Singapur a naše podnikateľské prostredie, vynikajúca infraštruktúra a dobré propojenie s regiónom budú vynikajúcim prostredím pre podniky z Európskej únie. Ratifikácia dohody o voľnom chode medzi a Singapurom nepochybne vyšle veľmi významný signál aj ostatným krajinám, aby sa eh, snažili viac angažovať aj v kontexte ASEANu, aj v Ázii spolu s EÚ. Eh, spoločne s komisiou dúfame, že Európsky parlament bude vnímať pozitívne túto dohodu o voľnom obchode a že ratifikuje ešte pred e, ukončením tohto funkčného obdobia. Ako všetci vieme, je to v maji 2014. Tento záver e, viem, že je to veľmi krátka lehota. Mnohí mi povedali, že je to takmer nemožné presadiť to do tohto termínu, ale my sa domnievame, že kde je vôľa, tam je aj cesta. Tešíme sa a dúfame, že budeme mať vašu trvalú podporu, že sa budete snažiť ratifikovať túto dohodu, aby nadobudla účinnosť čo najskôr v prospech všetkých zúčastnených strán aj našich firiem, ktoré pôsobia na oboch stranách. Ďakujem vám všetkým za pozornosť. Snažil som sa byť čo najstručnejší, tak aby sme mohli ešte diskutovať. Ďakujem vám. Thank you very much, ambassador, for your brief... Ďakujem pekne, pán veľvyslanec, za stručný úvod a za vaše stanovisko k tejto veľmi ambicioznej dohode. Takže teraz otváram diskusiu, dám slovo našim členom a budem veľmi rád, ak náš stály spravodajca pre dohodu o voľnom obchode so Singapurom Said Kamal sa mohol vyjadriť. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ďakujem pekne aj za úvodné slovo, pán veľvyslanec. Viedli sme už viaceré diskusie v predchádzajúcich mesiacoch, ale bol by som rád, keby ste nás mohli informovať o aktuálnych veciach. Prvá vec sa týka toho, vieme, že je tu určitý časový plán, chceme dosiahnuť pokrok čo najrychlejšie a myslím si, že na tom sa zhodnú, zhodne väčšina politických skupín v Európskom parlamente je tu tlak zo strany Európskeho parlamentu na to, aby rada a komisia vykonali príslušné kroky. Nás by zaujímalo, aké procesy musia vykonať na vašej strane. Totiž to je to ten problém, že Európska únia má obmedzené zdroje a pokrok, ktorý sa dosahuje, je pomerne pomalý. Takže bolo dobre, keby ste nás mohli ubezpečiť o tom, ako rýchlo je možné vykonať príslušné kroky na vašej strane. Druhá vec. Vy ste hovorili o tom zozname geografických označení. Tu ma tiež zaujímal harmonogram v rámci tejto témy. Viem, že to je dôležité pre mnohých kolegov a pre mnohé členské štáty. A tretia vec sa týka daň z vlastníctva, z nehnuteľnosti. Dostali sme e-maily od, od našich voličov, kde išlo o to, že sa zavila dodatočná daň z určitých aktív a týka sa to e, Netýka sa to občanov Singapuru, týka sa to ľudí, ktorí tam majú iba e, pobyt, takže toto je dôležité z hľadiska tej kapitoly o investíciách a mne by zaujímalo, aký pokrok sa dosiahol v tejto oblasti, aký ste spokojní s pokrokom v rámci e, rokovaní, aký je časový plán z, vaš, z vašej strany a potom, pokiaľ ide o tú časť PCA, ako je, aký je váš náhľad na túto vec aj z politického hľadiska. Ďakujem pekne, to bolo všetko. I would uh, suggest that we make a first round of... Ďakujem pekne. Chcel by som hlavne, aby sme si počuli viacerých e, rečníkov a potom, aby na to zareagoval pán vyslanec. Chcel by sa ešte niekto vyjadriť v mene politickej skupiny EPP? alebo dáme slovo skupine SND. Honest, uh, chair, was... Ďakujem pekne za slovo. Myslím si, že veľvyslanec hovoril veľmi jasne, sdielam jeho ambície v súvislosti s touto dohodou a uvidíme, čo sa podarí ratifikovať v tomto parlamente. Je to ambiciózny e, plán, je nutné vykonať ešte určité kroky v rámci tejto dohody. Takže a ja by som chcel, aby do zápisu sa spomenulo to, že sa chcem poďakovať e, veľvyslancovi, pre všetkým aj pokiaľ ide o prácu na téme tých geografických označení. Takže toto je veľmi dôležité z nášho hľadiska a e, som veľmi rád, že tieto témy sú na programe, lebo pre našu krajinu je to veľmi dôležité, aby to bolo súčasťou dohody. Chcem sa spýtať, aký je váš názor na také širšie ambície, pokiaľ ide o celkový ASEAN či sú tu nejaké konflikty v súvislosti s bilaterálnymi dohodami a pokiaľ ide o vzťah k ostatným krajinám ASEANu. Ja nechcem hovoriť o tom, že by sme tu mali nejaký príliv lacného tovaru z, z Singapuru, hm, to asi nie je veľká téma, ale sú tu určité skutočnosti, ktoré sa týkajú iných štátov ASEANu a tu ide o to, že tie výrobky z niektorých štátov ASEANu sa dostávajú do Singapuru a potom odtiaľ by mohli vlastne sa dostať na európske trhy. Takže dôležité je tu mať určitú vyváženosť. Podporujem túto zmluvu a pevne sa, sa nám podarí odsúhlasiť tu v parlamente. Liberal... Ďakujem pekne. A teraz za liberálov pán Kazak. Благодаря, господин Аз също искам да благодаря на него пресходителство. Ďakujem pekne za slovo pán predsedajúci. Ja sa chcem poďakovať pánovi Hlislancovi za presné informácie, ktoré nám poskytol. Zdieľam jeho názor, že pokiaľ ide o naše očakávania tejto dohody, sú skutočne komplexné, lebo je to veľmi rozsiahla dohoda, ktorá by sa týkala všetkých aspektov bilaterálneho obchodu a samozrejme sú tu určité obavy členských štátov, na ktoré je nutné reagovať. Je to citlivé oblasti, ako napríklad tá téma tých geografických označení, zemepisných označení. A tu by som chcel ešte nadviazať na to, čo povedal môj kolega Kamal. Spomenuli ste ten zoznam, pokiaľ ide o niektoré výrobky, hovorili ste o tom, že väčšinou ide o polnospodárske výrobky a že tam je taký osobitný zoznam, ktorý sa bude schvalovať. Ja by som sa chcel spýtať, na akom základe budú vyber- vyberané tieto výrobky, aké princípy sa tam budú uplatňovať. Chcem sa spýtať, či sú tam nejaké osobitné kritéria, ktoré sa týkajú zahrnutia niektorých produktov a vynechania druhých. Myslíme si všetky výrobky, ktoré sú dôležité pre vašich európskych partnerov, by mali byť zohľadnené, aby sa mali objaviť v tomto zozname. Okrem toho ste spomínali štáty, s ktorými máte dohody o voľnom obchode v regióne. Akorát ste vynichali jednu krajinu, jeden štát, s ktorým práve rokujeme a kde, s, s ktorým prehlbujeme naše vzťahy, aj keď tu ide o určité citlivé niektoré citlivé politické otázky. Ide tu o Tajván. A mňa by zaujímala vaša skúsenosť, e, ako to môžeme my využiť a pre nás by to bolo veľmi dôležité. Ďakujem. Thank you very much. Ďakujem pekne. A teraz za GUE, pán Murphy. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne, pán veľvyslanec, za váš príhovor. Ak dovolíte, mám pár otázok. Začal by som tým, aký je váš názor na vplyv takejto, takejto dohody, pokiaľ pôjde o otázku regionálnej integrácie. Totižto tá pôvodná myšlienka bola, že mali by tu byť vzťahy s jednotlivými regiónmi a pokiaľ, pokiaľ ide o ASEAN, teraz tu bude doho, dohoda s Singapurom, to je veľmi zásadná dohoda, liberalizovaná dohoda, ako sa na to pozerajú ostatné štáty, ktoré sú členmi ASEANu a aký vplyv to môže mať na nich. Napríklad, keď ide o e, nejaké, nejaké potenciálne obmedzenie ich priestorovací politík a v rámci rokovaní, e, vyrokovaní dohôd o voľnom obchode s nimi. Lebo toto bude dôležitý, dôležitá dohoda pre EÚ s Singapurom a ďalej ide o to, že aký negatívny vplyv to mohol vzniknúť na samotnú ekonomiku Singapuru, pokiaľ ide o sektor výroby rátate s nejakými negatívami pre singapurskú ekonomiku a potom po tretie, mohli by ste nám poskytnúť aj informácie, pokiaľ ide o rokovania, ide o dohodu o ochrane investícií, aké sú tam tie kľúčové témy, aké sú tam tie rozhodujúce body, aký je časový plán a potom ešte ďalšia vec, mohli by ste aspoň stručne spomenúť, aké sú podmienky, ktoré sa týkajú pracovníkov migrantov, je viac ako milión. V Singapúre. E, odbory časokrát hovorili o tom, že dochádza k diskriminácii týchto pracovníkov. Pre všetkým ide o pracovníkov v e, domácnostiach. A tam častokrát dochádza diskriminácii, potom pokiaľ ide o zákon o zamestnanosti, e, dochádza k zlepšeniu tej situácie týchto ľudí. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz by som dal slovo hlavnému vyjednávačovi za Európsku komisiu. Nech sa páči, máte slovo. Also... Ďakujem pekne za slovo. Ďakujem pekne, že aj my máme možnosť sa vyjadriť, môžeme sa vyjadriť súčne k tomu, čo sme si vypočuli. Myslím si, že to, čo môžem na prvom mieste povedať, je, že sme veľmi radi, že tento výbor sa už teraz v tejto fáze zaoberá týmito otázkami. Pokiaľ ide o časový plán, počuli sme o tom viacejkrát, že je snaha, aby sa stíhla čo najskôr ratifikácia. Je to veľmi náročné, pokúsime sa spraviť všetko, čo je v našich silách, preto aby to bolo možné. A dôležité je, aby sa prijala tá dohoda čo najskôr. Podporujeme viaceré komentáre, ktoré sme si vypočuli zo strany veľvyslanca Singapuru. Možno ešte také informácie o pozadí, jedno číslo, ktoré je veľmi dôležité pre nás. Ide o otázku investícií. Musíme si uvedomiť, že 80 bilaterálnych investičných vzťahov medzi EÚ a ASEANom je cez Singapur, takže pokiaľ ide o objem obchodu, je to, veľký, je to značný objem a skutočne ide tu o to, že chceme ďalej rozvíjať tieto vzťahy vlasti obchodu. Myslím si, že investície, miera investície je dobré meritko týchto vzťahov tu je to aj dobrý indikátor toho, aká je situácia v rámci našich ekonomík. Pokiaľ ide o tie témy ako prístup na trhy, netarifné opatrenia, alebo teda bariéry, alebo pokiaľ ide o tie zemepisné označenia, my vo všeobecnosti zdieľame tie stanoviska, ktoré boli prezentované. Komisia viedla veľmi dobrú diskusiu s singapurskými partnermi môžem potvrdiť, že sú, majú tam vysoké štandardy v týchto otázkach. Pokiaľ netarifné opatrenia, ide tam o kapitolu, kde ide zdroje, ide o to, ako znížiť bariéry. V tejto oblasti, pokiaľ ide o zemepisné označenia, ste to vlastne počuli, ide tu o to, aby sa odsúhlasil zoznam, pričom to nie je určitá vec, ktorá tu bola už v minulosti vo vzťahu k Singapuru. A potom tá otázka, ktorú hovoril pán Kazák, aké sa vykonajú kroky najbližšie, áno, to je opodstatnené. Sú tu zábezpeky, že keď sa vykonajú testy, lebo vlastne v Európskej únii musí sa vykonať testovanie zemepisných označení a keď sa to vykoná, tak veľká väčšina tých označení, ktoré tam budú uvedené, budú chránené. Potom, eh, pokiaľ ide o samotný pôvod tak e, tu ide o to, aby sa postupovalo konzekventne. Podarilo sa nám presvedčiť našich partnerov, že dôležité je, že budú tu, bude tu prospech, bude tu benefit pre export do Singapuru a potom zároveň tu budú určité možnosti na to, aby tu bol ďalší import do ASEANu. To je určite taká regionálna myšlienka, tu ide o to, ako vlastne sa otvárať smerom k celému regiónu. Pokiaľ ide o udržateľný rozvoj, to je veľmi dôležitá téma a výsledky sú v súlade s tým, čo sme očakávali, vrátanie ustanovení, ktoré sa týkajú napríklad aj otázok rybolovu a ťažby dreva. To je v súlade s našim všeobecným prístupom, že dôležité je tu mať e, aspekty udržateľnosti, preto aby to bolo priateľné pre Európsku úniu, ale aj pre našu verejnosť. A keď už mám teda slovo, ešte aby som sa chcel vyjadriť k časovom plánu. Budúci týždeň ideme do Singapuru, budeme sa obrať otázkami investícií, uskutočnia sa viaceré témy, ktoré sa budú týkať a zároveň, ktoré sa týka administratívnych tém. Toto je vec, ktorá je stále v našich rukách a tu ide o to, aby sa to čo najrychlejšie podarilo vyriešiť musíme si sa zabrať otázkou prekladov, ako rýchlo sa ich podarí zabezpečiť. To nie je úplne v našich rukách, ale vyvinieme maximálne úsilie, aby sa to podarilo. A vlastne počuli sme o tom, že je, bolo by dobré, aby sa to podarilo čo najskôr. Samozrejme ide aj o naše záujmy, ale ide o to, aby tu bol signál, že vlastne aj v tejto ekonomicky zložitej dobe sme v stave uzatvárať dohody o voľnom obchode rýchlo. To je bolo všetko, ďakujem pekne. Thank you very much, Mr. Schlegelmilch. And now I would like to give the floor to the ambassador. Ďakujem pekne. Ak dovolíte, teraz by som dal slovo pánovi veľvyslancovi, ak sa chcete vyjadriť týmto otázkam. Nech sa páči, máte možnosť. Oh, thank you very much, Mr. Kaspari. I have a... Um, Ďakujem pekne, pán Kaspari. Áno, je tu dlhý zoznam otázok. A pevne verím, sa im podarí ich zodpovedať Pokúsim sa ale zamerať na čo najväčší počet otázok v každom prípade. Takže pokiaľ ide o tú časovú líniu administratívne otázky, samozrejme dôležité je to ukončiť čo najrychlejšie, je dôležité zohľadniť aj to, že na našej strane prebiehajú tiež určité rokovania o komplexnej dohode o partnerstve s celým regiónom. Chcel by som povedať, že dohoda o voľnom obchode pre Singapur je hlavnou prioritou a chceli by sme ju uzavrieť, ratifikovať čo najskôr. A ako som vlastne už povedal v rámci môjho vystúpenia, pevne veríme, že sa to podarí ratifikovať v tomto legislatívnom období, takže to je mohlo byť pred májom 2014. Takže môžete si byť istí, že naši právnici vykonajú maximálne úsilie preto, aby sa zabezpečilo to, aby sa vyriešili administratívno-legislatívne problémy. Bude sa pracovať toľko, koľko bude nevyhnutné, aby sa to podarilo zvládnuť. Takže to by bolo k tej téme e, vlastne odhodlania Singapuru riešiť tieto veci. Potom pokiaľ ide o register zemepisných označení, a komisia vlastne o tom tiež hovorila, je tu, vla, možno, je tu vlastne ten prísľub, je tu o to, aby sa vytvoril register a v tejto fáze môžem ubezpečiť poslankyne poslancov, že keď, keď parlament ratifikuje dohovo, dohoda, tak vlastne bude možné, aby tie spoločnosti, ktoré si chcú zaregistrovať svoje výrobky v Singapore, tak mohli vykonať Takže pokiaľ ide o časový plán, je to veľké odhodlanie. Potom ďalšia téma, daň z nehnuteľnosti. Doratočná daň bola zavedená v Singapore pred niekoľkými rokmi. Je to, je to určitú politiku, ktorá sa zameriava na to, aby sa zabezpečilo to, že Singapurčania budú mať dispozície nenutelnosti za primeranú cenu. Vy ste si uvedomujete, že Singapur je malá krajina a jednoducho my nemôžeme urobi, dovoliť trhu, aby jednoducho veľmi zvyšoval ceny a vláda chce zabezpečiť to, aby to bola dlhodobá stabilita a udržateľnosť na našom pomerne malom trhu s nehnuteľnosťami, tak táto dodatočná daň z nehnuteľnosti bola implementovaná z tohoto účelu, z tohto dôvodu. Nie je to taká politika, ktorá by sa snažila zamerať na to, aby tu boli nejaké prekážky, ktoré sa týkajú e, bráneniu v investíciách alebo v obchode. Pokiaľ je o investičnú kapitolu, myslím si, že naši negociátori sú aktívni, tu sa vyjednáva táto kapitola. Musíme myslieť na to, že komisia má mandát iba na to, aby sa začali rokovania o tejto kapitole od marca 2012. My pevne veríme, sa to podarí uzavrieť čo najskôr. Singapur je odhodlaný tak, takýmto spôsobom postupovať. My chceme mať kvalitnú kapitolu o investíciách, ako som už hovoril vlastne o tom. Singapur je najväčším investorom z ASEANu tu v Európe. My sme vlastne druhý najväčší azijský investor Európskej únii. Samozrejme, my chceme mať dobrú investičnú kapitolu. Európska únia je najväčší zahraničný investor v Singapure. Takže myslím si, že dobrá kapitola investíciách bude prospešná pre tak Európu, Európanov, ako aj Singapurčanov. Takže my chceme zabezpečiť to, aby táto, kvali, táto kvalitná kapitola investícia bola vyrokovaná čo najskôr. No a na záver ešte pokiaľ ide o dohode o partnerstve a spolupráci, ide o, o, o tomto rokujeme e, paralelne s dohodou o voľnom obchode. Trošku to zaostával, môžem ubezpečiť poslankyne poslancov, že e, uzavrieme e, tieto rokovania čo najskôr z e SVČ. Sú tu určité pozitívne hodnotenia, o ktorých budeme môcť hovoriť v budúcnosti, keď sa podarí e, uzavrieť tú, tú dohodu o partnerstve a spolupráci. Ešte by som chcel zúrazniť, že je skutočne dôležité pre Európsky parlament, aby táto dohoda o voľnom obchode prebiehala paralelne s dohodou o partnerstve a spolupráci, takže to sa snažíme zohľadniť. Pokiaľ ide o otázku Davida Martina, či by náhodou dohoda sa nemohla stať zadnými dvierkami pre iné štáty, chcem uistiť všetkých poslancov, že takáto možnosť neexistuje. A to preto, lebo Singapur vloží veľkú pridanú hodnotu do väčšiny exportov, ktoré budú vychádzať z, zo Singapuru. Chcel som vás uistiť, a už som to aj povedal, že zo Singapuru sa nebudú exportovať do Európy nejaké menej hodnotné lacné produkty. Ak aj pôjdu od nás lacné produkty, v EÚ sa nebudú e, predávať nejaké dumpingové alebo menej hodnotné produkty. Pokiaľ ide o tú otázku, či bilaterálna dohoda bude v konflikte e, so dohodou medzi EÚ a ASEANom? Nie. Singapur už takéto skúsenosti má z minulosti. Singapur bol prvým štátom ASEANu, ktorý uzavrel s Japonskom bilaterálnu dohodu ešte predtým, než ASEAN e, s Japonskom uzavrel dohodu. To isté platí aj v prípade Číny, Korei aj Indie. Nevidíme žiaden rozpor medzi bilaterálnou dohodou, ktorá bude uzavretá skôr ako dohody, dohoda medzi dvoma regiónmi. Naša skúsenosť je taká, že tá bilaterálna hodnota, pardon, dohoda je taký dobrý e, začiatok, je to taký začiatočný stavebný kameň, na ktorom sa potom dá budovať. Ak sa začne s dohodou, ktorá je veľmi kvalitná, tak sa potom môže neskôr použiť ako taká šablóna pri rokovaní e, s ďalšími členmi daného regiónu, s ktorým sa bude uzatvárať dohoda. Negatívny dopad na výrobný sektor Singapuru. Singapur je veľmi otvoreným trhom, odkedy sme začali našu ekonomickú rozvojovú politiku. Keď sa pozriete na našu históriu, vidíte, že v 60. a 70. rokoch Singapur odštartoval ekonomický rozvoj a prvá vec, ktorú sme urobili, bola tá, že sme pozvali nadnárodné spoločnosti, aby investovali v našej krajine. Naďalej sme veľmi otvorení, táto naša politika sa nezmenila, čiže naďalej lákame investície do Singapuru. Vítame hospodárskú súťaž, konkurenciu, my ju nevnímame ako niečo negatívne. My si myslíme, že viac konkurencie je dobré pre um, priemysel a štát. Tie spoločnosti, E, ktoré nie sú dostatočne konkurencieschopné, sú jednoducho vytlačené z trhu. Také sú trhové sily. My sa nebudeme snažiť chrániť nejaký priemysel v Singapure v dôsledku zavretia tejto dohody o voľnom obchode. No a na záver ešte niečo o podmienkach migrujúcich pracovníkov. Chcem uistiť poslancov, že všetci zahraniční pracovníci v Singapure sú chránený našim zákonom o zahraničných pracovníkoch. Veľmi úzko spolupracujeme eh, s vládou, so zamestnávateľmi aj zamestnancami. Sú to tzv. tripartitné dohody. A tieto tri strany v dohode sa snažia zaistiť, aby zamestnanci v Singapure, či už singapurčania alebo zahraniční zamestnanci, neboli zneužívaní. Každý má právo na ochranu. Ak ste zahraničný pracovník v Singapure, tak máte právo na osobnú bezpečnosť, na zdravotné poistenie, na primeranú dobu odpočinku. Máte takisto právo na mzdu vyplatenú včas. A my máme celý právny rámec, ktorý zabezpečuje aby zahraniční pracovníci mali dostatočnú starostlivosť a ochranu, takú ako domáci pracovníci, ako spomínal jeden poslanec. No a ešte tá otázka týkajúca sa Tajvanu. Nedávno sme uzavreli rokovania, obchodné rokovania s Tajvanom. To bolo nedávno oznámené. Ja nemôžem oznámiť, aké sú detaily v týchto rokovaniach, ale ak poslanci o to majú záujem, môžem sa s nimi stretnúť e, osobitne a môžem s nimi pohovoriť o obchodných rokovaniach s Tajvanom. Ak som náhodou niečo vynechal alebo zabudol zodpovedať, prosím, pripomeňte mi to. Ďakujem, pán ambasádor. Máte ešte nejaké pripomienky, poznámky? Nie, ak nie, tak sa chcem poďakovať. Ja osobne sa domnievam, že parlament e, ak chcete súhlas parlamentu do mája 2014 do ďalších volieb, tak to bude naozaj veľmi ambiciózny cieľ, ale napriek tomu Európsky parlament má záujem na rýchlej práci. Dokazuje to to, že už dnes sme sa mali možnosť s vami stretnúť a rozprávať sa s vami a snažíme sa získať čo najviac informácií. A taktiež chcem povedať, že máme stálu monitorovaciu skupinu, ktorá monitoruje obchodné vzťahy s vašou krajinou. V blízkej budúcnosti sa bude teda ešte možno konať ďalšie stretnutie s vami v tejto monitorovacej skupine. Dúfam, že sa ešte v budúcnosti stretneme. Ďakujem ešte raz za návštevu a teda dúfam, že sa stretneme ešte predtým, než sa budeme hlbšie venovať tejto zmluve pred samotným hlasovaním o nej. Ak už nie sú žiadne pripomienky, pristúpime k bode 5, kolektívna správa autorských práv a súvisiacich práv a poskytovanie multiteritoriálnych licencií na práva na využívanie hudobných diel online na vnútornom trhu. Pozmeňovacie návrhy boli predložené k návrhu smernice Týka sa to kolektívnej správy autorských práv a súvisiacich práv. Zodpovedným výborom je jury. Okrem toho máme teda už 15 pozmeňovacích e, návrhov a k tomu bolo predložených ešte ďalších 106 týkajúca, týkajúca, týkajú sa zvýšenej transparentnosti nie len držiteľov práv, ale aj používateľov, rozlišovanie e, chránených diel, takisto fakturácie a tak ďalej. Spravodajca INTA je náš kolega Helmut Scholz a teraz by som mu chcel dať slovo. Ďakujem, pán predseda. Po tretíkrát už v našom výbore diskutujeme o to, tomto ťažkom stanovisku a takisto aj o našom príspevku k tejto smernici. Ako ste už povedali, bolo predložených 105 pozmeňovacích návrhov. Chcem sa poďakovať všetkým kolegom z výboru, aj zo skupín. Ďakujem najmä tieňovým spravodajcom, ktorí pracovali na tomto stanovisku. Väčšina pozmeňovacích návrhov prišla od pani Šárga, pani Anderstotie. A chcem zdôrazniť, že výbor INTA poprvýkrát prispieva k správe o právach duševného vlastníctva. To znamená, že stanoviska parlamentu sa majú zaoberať iba takými záležitostiami, ktoré spadajú do zodpovednosti našich výborov na základe žiadosti o stanovisko. Ako som už zdôraznil pri prvej výmene názorov, vedie to k takému vývoju, že každý chce prispieť k pôvodnej správe a chcem ešte raz dôrazniť, že my musíme využiť tú správu, tú, túto naše právo, e, robiť hlavnú správu a nie len druhú správu alebo paralelnú. Pokiaľ ide o rozhodovanie o prípustnosti pozmeňovacích návrhov, to spadá do právomoci e, predsedu, ale vo výbore Jury bolo predložených veľmi veľa pozmeňovacích návrhov K stanovisku INTA bolo predložených veľa pozmeňovacích návrhov, ale váš spravodajca bude musieť aj tak kontrolovať pozmeňovacie návrhy, i keď pokiaľ ide o obsah, bol by som ochotný podporiť tieto pozmeňovacie návrhy. Niektoré pozmeňovacie návrhy sú redundantné, pretože sa venujú dvakrát tomu istému odseku. dúfam, že v ďalšej, v priebehu ďalšej spolupráce budeme schopní požiadať, aby kolegovia, ktorí predložili tieto pozmeňovacie návrhy, zasa stiahli. Chcem ešte zdôrazniť, že som sa rozhodol podporiť pozmeňovací návrh 18, ktorý spomínal už pán eh, Kaspari Collecting Societies e, sú tam nahradené pojmom Collective Management Societies, teda nahradzujeme pôvodný návrh komisie novým pojmom. Myslím, že s týmto budú súhlasiť aj iné výbory. A my vlastne tým názvom lepšie popisujeme tú vec. Ten text e, je viac v súlade s terminológiou VIPO a táto zmena potom by sa mala uplatniť všade na, v texte, kde sa spomína tento pojem. Takisto by som chcel podporiť niektoré ďalšie pozmeňovacie návrhy, ktoré idú rovnakým smerom, ako je zmyšľanie, pokiaľ ide o právomoci INTA. A posnažím sa tu predložiť aj kompromisné návrhy. Chcem povedať úprimne, že zamietnem niektoré pozmeňovacie návrhy, najmä 94 až po 97, 101, 103, 107, 109 a 118 a chcem navrhnúť 4 kompromisné pozmeňovacie návrhy k 55, 78, 92, 93. Chcel by som poprosiť tieňových spravodajcov, aby so mnou spolupracovali v ďalšej fáze a chcem navrhnúť, aby sa tieňoví spravodajcovia stretli buď 3. 30. mája na poludne alebo 4. júla o 3. Ďakujem všetkým za príspevky. Uvidíme, ako bude prebiehať ďalšia práca. Ďakujem. Slovo dostanú tieňoví spravodajcovia. Sú tu kolegovia Andersdotter a Kamal, takže najskôr Amelia Andersdotter. Ďakujem, pán predseda. Chcem sa poďakovať aj Helmutovi Šolcovi za prezentáciu. Ja podporujem väčšinu pozmeňovacích návrhov. My sme sa podpísali po tieto návrhy, ja aj Marieta Scháke, moja liberálna kolegyňa. Tieto návrhy boli koordinované medzi rôznymi politickými skupinami, čiže politické skupiny asi e, predložili podobné návrhy vo hlavnom výbore aj v ostatných výboroch. Ide najmä o to, aby sme mali viac transparentnosti v licenciách, v tarifách a v repertoároch a potom e, spoločnosti kolektívnej správy práv musia byť zverejnené na internete, prístupné to musí byť verejnosti. Chceme využívať elektronické postupy a chceme zastaviť fragmentáciu licencií toto nám v konečnom dôsledku pomôže aj pokiaľ ide o náš medzinárodný imič. Jedna veľmi dôležitá vec pre nás a pre zelených je to, aby autory dostali viac práv. Autori musia mať právo riadiť eh, si každé dielo individuálne, tak aby si autori mohli voliť eh, v závislosti od diela, akú chcú mať licenciu a ako sprístupnia toto dielo širšiemu alebo užšiemu publiku v závislosti od vlastných preferencií autora. Toto je veľmi dôležitý krok, pretože autor, autorové vlastné úsilie bude teraz centrom celej kolektívnej správy práv. Chceme, aby tieto inštitúcie eh, boli podrobené nezávislým auditom, aby to boli demokratické nediskriminačné organizácie pre autorov. Napríklad e, tieto spoločnosti budú musieť e, predakladať finančné správy, aj tie menšie spoločnosti musia podliehať finančným normám, potrebujeme takisto mechanizmy riešenia sporov, ktoré budú predvídateľné pre všetky zúčastnené strany. Tiež sa domnievame, že interné predkladanie správ v týchto organizáciách, ktoré spravujú práva, um, to musí byť lepšie naštrukturované, aby autory mali prehľad o tom, čo tieto spoločnosti robia. Pretože pre cudzokrajného autora môže byť zložitá situácia v Európe v nejakom, alebo v nejakom konkrétnom cudzom štáte. Táto situácia v iných štátoch je pre autorov neprehľadná. Chceme tu zohľadniť aj smernicu o službách a preto navrhujeme, aby tam bolo jasne napísané, že musíme rešpektovať výnimky pre autorské práva, ktoré sú v smernici o službách. O tomto sa diskutovalo na všetkých výboroch, ktoré pracujú na tejto smernici a preto to musíme riešiť aj tu. Chceli sme pre hudobné e, práva zaviesť rozumné tarify. Máme judikatúru Európskeho súdneho dvora a tam e, sú už určité orientačné vodítka pre rozumné tarify, aby sme sa vyhli diskriminačným cenám. Autory musia mať e, právomoci a takisto aj kreatívny režim je veľmi efektívny napríklad eh, pre dátové mm, sety alebo industriálne dizajny. Musí to byť otvorenejšie širšiemu publiku. Mnohí autori chcú takýto typ licenci využiť a preto by bolo zvláštne, keby sme zaviedli smernicu, ktorá by stiažovala autorom eh, zvoliť si takúto, takýto typ licencie. možno podporíme niektoré pozmeňovacie návrhy iných spravodajcov. E, najmä pán Šolc odviedol veľmi veľa práce, ktorú podporujeme. Ale tiež si myslíme, že 45 až 50 a pozmeňovací návrh 116 sú veľmi dobré a dúfame, že budeme naďalej spolupracovať s Helmutom Šolcom aj neskôr. Pokiaľ ide o tie dva dátumy, ktoré spravodajca navrhol, ja by som uprednostnila 4. jún. Dúfam, že sa dohodneme ehm, nejakým písomným spôsobom, najlepšie cez e-mail. A dúfam, že si vyriešime aj otázku právomoci výboru. Ďakujem. Ďakujem pekne. Sú nejakí ďalší poslanci, ktorí by sa chceli vyjadriť k tomuto návrhu? Ak nie, tak by sme dali slovo komisii. Máme tu za DG Market pani Lianul Paner. Nech sa páči. Ďakujem, pán predsedajúci že aj nám dávate slovo tejto súvislosti. Neskôr by sa sme chceli poďakovať vášmu výboru za to, že tak rýchlo a efektívne pracuje v tomto smere a tiež za to, že dodržiava časový rámec, ktorý bol stanovený. To je z pozície komisie naozaj veľmi dôležité, aby sa táto smernica schválila čo najskôr. Zaznamenali sme taktiež, že je mnoho doplnkových pozmeňacích návrhov k pôvodnému návrhu správy pána Šolca. Ja sa k nim nebudem všetkým vyjadrovať, e, možno iba k niektorým. E, čo sa týka smernice o službách, e, tu komisia vždy zastávala názor, že by sa to malo vzťahovať na organizácie kolektívnej správy, čo sa týka zmeny toho pojmu z kolektívnej spoločnosti na organizácie kolektívnej správy. Tu by sme radi podotkli, že tak sa to prejednáva aktuálne aj na rade. A je to takto zahrnuté aj v prvom návrhu kompromisného dokumentu z pera írskeho predsedníctva. E, ďalej, pokiaľ ide o vzťa- návrh e, toho, aby držiteľa práv stiahli takéto užívateľské právo e, pre jednotlivé diela. Zaznamenali sme takúto zmenu, zaznamenali sme taktiež, že komisia pôvodne toto nemala obsahnuté vo svojom návrhu, ale budeme to pozorne sledovať celý vývoj v tejto veci. Komisia sa snaží taktiež zvýšiť efektívnosť a je ochotná zvyšovať transparentnosť tých organizácií kolektívnej správy. Taký to bol vlastne pôvodný zámer celého návrhu. Budeme teda s veľkým záujmom sledovať, čo sa navrhne vo vašom výbore. A ešte jedna vec, ak dovolíte, to sa tu zatiaľ nespomenulo. Zaznamenali sme totiž, že výbor INTA navrhol aj rozšíriť pravidla smernice, aby sa stiahovali aj na manažerov jednotlivých individuálnych práv. Mám tu e, pred sebou tento návrh. Tu by sme chceli doplniť, že chceme, aby platili rovnaké pravidlá pre všetkých. Musíme sa teda pozrieť na to, kto konkuruje týmto organizáciám kolektívnej správy. Je tu totiž mnoho rôznych aktérov v hre, ktorí pôsobia v poskytovaní licencií alebo iba v zhromažďovaní príjmov e, správ, ale nemajú úplne rovnaké e, pole pôsobnosti ako tieto organizácie kolektívnej správy. Teda bolo by dosť ťažké presne zadefinovať e, takýto pojem, ako by sa mali rozšíriť tieto pravidlá a na koho by sa toto rozšírenie malo vlastne vzťahovať. Napokon by som povedala toľko, že sme iste ochotní diskutovať o akýchkoľvek ďalších otázkach a budeme naďalej pozorne a zaujímavé sledovať prácu vášho výboru v tomto smere. Ďakujeme. Pýtam sa, či sa chce ešte niekto ďalší vyjadriť k tomuto bodu. Nech sa páči, pán Šolc. Ďakujem. Možno, ak dovolíte, ešte dve obsahové veci, ktoré by som rád doplnil. Teda naďalej je tu problém s tým, že je problematická otázka pozície autorov voči užívateľom. Týmto sa musíme zaoberať. A aj otázka, akú pozíciu majú tieto organizácie kolektívnej správy voči e, týmto autorom a, a voči komerčným užívateľom, teda poskytovateľom služieb a tak ďalej. V našom výbore sa to prejednáva e, z aspektu vnútorného trhu voči trhu tretie krajiny. V našom stanovisku nemôžeme sa predsa zaoberať iba otázkami priamo vnútorného trhu. To je totiž v pozornosti výboru Júri, kult a tak ďalej. My sa musíme zamerať na tú komplexnú otázku, ktorá zameriava na vnútorný trh e, v pozícii voči trhu tretich krajín. To je tá komplikovanosť celej tejto veci, preto chápem mnohé pozornice návrhy, ale myslím si, že musíme presne e, sa pozrieť na to, kde je právomoc nášho výboru. Musíme sa snažiť e, pracovať produktívne a konštruktívne je v zmysle ochrany práv autorov aj na vnútornom trhu, aj na medzinárodnom trhu. A taktiež musíme zvážiť, kde zájdeme o krok ďalej, e, že chceme chrániť aj záujmy autorov z tretich krajín, ktorí vstupujú na trh Európskej únie, že chceme, aby aj pre nich platili rovnaké pravidlá, aby mali rovnaké možnosti. Budeme sa snažiť v týchto kompromisných rokovaniach zohľadniť všetky tieto rôzne aspekty. Som ochotný podporiť to, aby sme v stanoviskách jednotlivých výborov zohľadňovali tie spojné body, ale napokon predsa len predsedovia výborov budú musieť rozhodnúť o pravoplatnosti e, jednotlivých e, bodov. Chceme sa snažiť vyriešiť to veľmi promptne, chceme sa vyhnúť situácii v roku, z roku 2005, e, chceme to celé podne teda produktívne aj pre držiteľov autorských práv, aj pre užívateľov. Ďakujeme. Ďakujeme pekne. Otázka príslušnosti pozmiacich návrhov e, tu posiniem e, pánovi predsedovi nášho výboru. Myslím, že v prípade sporných otázok e, myslím, že tak ako aj v iných prípadoch so stranými výbormi to naše predseda veľmi, veľmi kompetentne vyrieši. Bude sa o tom rokovať na ďalšej schôdzi 18. júna o tomto bode. Ak nie sú k tomu všetné ďalšie vyjadrenia, tak by som otvoril ďalší bod na programe a tým je bod 6. Tento bod e, sa týka prejednania návrhu stanoviska pána Kazaka o aproximácich zákonov iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov, ktoré sa týkajú predaja a prezentácie tabakových súvisiacich výrobkov E, viac ako tisíc pozmeňacích e, návrhov bolo predložených. E, náš výbor schvaľuje iba poradné stanovisko. Gestorským výborom je výbor Envy. Je to významná téma, pretože hlavným cieľom tejto iniciatívy je zabezpečiť väčšiu mieru ochrany zdravia našich občanov najmä tým, že im budeme poskytovať lepšie informácie o škodlivosti konzumácie tabaku. Zhodnota komisia predkladá návrhy nových požiadaviek, ktoré sa budú stiahovať na tabakové výrobky. Komisia navrhuje výrazne zväčšiť rozsah zdravotných varovaní na baleniach a taktiež navrhuje, aby sa zaviedli ďalšie požiadavky, ktoré sa týkajú ďalšieho využitia priestoru na balenie. Taktiež chceme prechádzať zavádzajúcim informáciám, ako napríklad, eh, čo sa týka ehm, textu o farbivách eh, a zakázali by sa niektoré konkrétne výrobky, ako napríklad eh, cigarety s prichuťami, ako napríklad mentolovou alebo inými. Očakáva sa veľmi naliehavo na stanovisko nášho výboru, pretože výbor N by sa spolieha na naše kompetentné e, pozície vzhľadom na naše skúsenosti v oblasti medzinárodných, medzinárodného obchodu a taktiež duševného vlastníctva. Stanovisko nášho výboru by sa malo vypracovať e, so zohľadnením medzinárodného kontextu, nedávne zavedenie prísnej legislatívy v oblasti obalovania tabaku v krajinách ako napríklad Austrália alebo Uruguay e, výrazne ovplyvnili prístup k niektorým prípadom, pričom VTO prejednáva niektoré takéto konkrétne e, situácie, ktoré sa týkajú tabakových výrobkov. Náš výbor chce predložiť výraznú mieru e, zohľadnenia tohto medzinárodného kontextu. Rád by som dal slovo spravodajcovi pánovi Kazakovi. Ako som sa dopočul, už prebehla schôdza tieňami spravodajcov aj ďalších zúčastnených strán. Možno by nás pán Kazak mohol informovať aj o výsledku týchto stretnutí. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Uviedli ste už tie najdôležitejšie aspekty, ktoré súvisia so schválením a implementáciou tohto návrhu smernice. Cieľom je chrániť verejné zdravie a obmedziť užívanie tabakových výrobkov, najmä u mladých ľudí. Na to, aby sme splnili tento cieľ, sa predkladá celý rad opatrení. Niektoré z nich sú však kontroverzné, aby som to povedal jemne. Napríklad diskutuje sa veľmi ohnivo o tom, Takže na to, aby sa splnil toto legitímny cieľ, navrhu sa také opatrenia, ktoré súvisia s balením. Až 70 prístor balenia by eh, mali obsahovať zdravotné varovania. Ďalej, čo sa týka využívanie pridaných látok, ako napríklad rôznych príchutí, mentolovej príchute, tieto by sa mali zakázať. Ďalej, veľkosť balenia respektíve veľkosť konkrétnych výrobkov, najmä cigariet Slim. Toto sa má taktiež upravovať v návrhu aj ako autor stanoviska. Som ochotný prijať návrhy, ktoré sú zamerané na zlepšenie verejného zdravia, ale zároveň myslím, že ja aj ostatní členové výboru INTA eh, chceme vedieť, či tieto navrhované opatrenia, ktoré sú zamerané na zlepšenie verejného zdravia, sú naozaj v súlade s medzinárodnými záväzkami Európskej únie v oblasti obchodu a najmä, či sú v súlade s dohodou o technických prekážkach obchodu a taktiež e, o aspektoch, ktoré sú s obchodom a vzťahujú sa na dohodu e, o právach duševného vlastníctva. V marci prebehla schôdza o týchto odborných prekážkach. Tam sme, zazne, sme zaznamenali súhlas s výhradami komisie. Sú e, dosť rázne výhrady k niektorým častiam tohto textu. Taktiež tam zaznelo stanovisko, že tento návrh môže porušiť niektoré medzinárodné záväzky ktoré vyplývajú z dohôd TBT, TRIPS a GATT. Spomenul by som Dominikánsku republiku, ktorá vyváža 10 svojich tabakových výrobkov. Mm, domnieva sa, že niektoré ustanovenia sú v rozpore s článkom 2.2 dohody TBT, pretože sa zavádzajú e, ďalšie obmedzenia oproti tým, ktoré sú zamerané na e, dodržovanie legitímnych cieľov. Ďalej, hodnotenie rizika, toto by malo vychádzať z vedeckých poznatkov. Návrh taktiež e, stanovuje využívanie tzv. jednoduchého balenia, ktoré nebude obsahovať žiadne logo ani žiadnu inú značku výrobcu cigariet a to nám núka otázku, či je to v súlade s dohodou o právach duševného vlastníctva. Spomenuli ste prípad Austrálie, kde bola schválená legislatíva zameraná práve na toto. E, bolo už predložených mnoho sťažností, ktoré súvisia s týmto aspektom, a pričom sa nimi zaberá, zaoberá VTO a príslušné orgány riešenia sporov a tam sa zohľadňuje legitímnosť, respektíve nelegitímnosť týchto opatrení, ktoré zaviedla Austrália. Vychádza sa z toho, že požiadavky, ktoré sa takto zavádzajú, sú neoprávnené a vedú k obmedzenia možnosti užívateľa rozlišovať medzi rôznymi druhmi výrobkov a značiek a taktiež to nevytvára situáciu rovnakých pravidel pre všetkých výrobcov. Isté, že verejné zdravie je niečo, na čom nám všetkým záleží, je potrebné to zohľadniť. Je to teda legitímny cieľ, ale domnievame sa, že značky by sa mohli označovať na balení na tej zvyšnej časti, ktorá um, ostane tých 75 ktoré um, majú byť pokryté zdravotnými varovaniami. Podľa nás sú dostatočným priestorom pre falšovateľov, pretože bude veľmi ťažké rozlišovať balenia jednotlivých výrobkov a jediným kritériom, ktoré sa bude môcť ohľadňovať, bude cena. To môže viesť k neregulovanému prístupu na e, trh e, s falšovanými výrobkami, ktoré sú ešte o mnoho škodlivejšie pre verejné zdravie. Vzhľadom na všetky tieto aspekty môj pôvodný návrh stanoviska sa zameriava na obavy, ktoré som tu práve predniesol, na to, či tieto ustanovenia sú v súlade s verejnými záväzkami, medzinárodnými záväzkami Európskej únie a taktiež, či sú v súlade s platnými dohodami o obchode, ktoré som už spomenul, GATT, TRIPS, TBT. Dnes máme priestor diskutovať eh, so zástupcami organizácií verejného zdravia aj so zásupcami výrobcov tabakových výrobkov, e, taktiež s organizáciami, ktoré zastupujú celý tento sektor. Vypočujeme si ich e, všetky ich stanoviská a možno aj objektívnejšie e, náhľady na možné dopady schválenia takejto smernice a taktiež eh, sa dozvieme možno o tom, aký to bude mať dopad na európsku ekonomiku a taktiež eh, na naše pôsobenie na pôde VTO. Teším sa eh, na vypočutie si stanovisk ďalších teňových spravodajcov, tak aby sme vypracovali stanovisko, ktoré bude naozaj užitočné gestorskému výboru. Ďakujem všetkým za pozornosť. Ďakujeme pekne. Teraz by som dal slovo teďom spravodajcom. Vidím, že je tu kolegyňa Maria Korea Zamora. Nech sa páči. <clears throat> Buenas tardes, gracias, presidente. Efectivamente, como ha dicho... Ďakujem pekne. Ďakujem, pán predsedajúci. Ako už e, tu zaznelo, pre touto schôdzou sme mali priestor stretnúť sa e, s zastupcami verejných e, orgánov zdravia, taktiež sme s nimi mohli diskutovať aj s rôznymi inými aktérmi. Bolo to naozaj veľmi užitočné a podľa mňa to veľmi pozitívne prispeje k celej tejto správe, ktorú vypracúva náš výbor. Uvedomujem, uvedomujem si, že je to veľmi citlivá téma a musíme k nej pristupovať príslušne. Tabak je výrobok, ktorý je škodlivý ľudskému zdraviu. A musíme zabrániť tomu, aby mladí ľudia začínali s fajčením. Preto sa zameriavame na otázky, ktoré súvisia s balením a s ďalšími aspektami, ktoré sa môžu pozitívne prejaviť na práve toto odrádzanie mladých ľudí od začiatku fajčenia. Chceli by sme, aby tento výsledok našej činnosti bol v súlade s ustanoveniami medzinárodných dohod, ktorým sme sa zaviazali a taktiež s dohodami VTO. Stanovisko pána Kazaka eh, je vo všeobecnosti priateľné, ako sme už zaznamenali eh, na predchádzajúcich schôdzoch, ale možno je to príliš eh, všeobecne poňaté, preto aktuálne pracujeme na pozorňujúcich návrhoch, ktoré sú zamerané na to, aby opatrenia, ktoré predkladá komisia, vychádzali iba z vedeckých poznatkov a aby boli v súlade s dohodami VTO. Chcela by som teraz priblížiť pánovi Kazakovi niektoré pozmeňujúce návrhy, na ktorých pracujeme. Čo sa týka mentolových cigariet a pri chuti, tu nesúhlasím s jeho prístupom. Mentol je tradičnou chuťou, ktorá sa používa už od 20. E, rokov minulého storočia. Nemôžeme ju porovnávať s inými prichuťami, ktoré sa zavádzajú v súčasnosti, ako napríklad jahoda, mochito alebo iné. Ak by sme toto zaviedli, bolo by to rozpore um, s článkom 2.2 zmluvy um, TBT komisia chce zaujať proporčný prístup, nechce to úplne e, zakázať, mali by sme E, podľa mňa podporovať skôr napríklad informačné kampane zamerané práve na mladých ľudí. Myslím, že e, by e, takéto pravidlo bolo v rozpore s článkom 2.1 TBT, pretože je to charakteristická príchuť a používa sa vo fáze výroby. A mohlo by to viesť k tomu, že sa ľudia budú obracať skôr na čierny trh, aby si obstarali cigarety. Čo sa týka slimiek, komisia si sa domnieva, že sú nebezpečné. Ako som už povedala, podľa mňa to bude v rozpore s článkom e, zmluvy TBT a preto s tým nesúhlasím. Toto opatrenie je o mnoho re- re- reštriktívnejšie, ako by bolo nevyhnutné e, nie sú nejako škodlivejšie e, ľudskému zdraviu. Nie je to nejako vedecky podložené, že by boli škodlivejšie. Ďalej, pokiaľ ide o to, či členské štáty môžu alebo nemôžu zavádzať prísnejšie, reštriktívnejšie opatrenia zo zdravotných dôvodov. Áno, môžu tak urobiť, pokiaľ odôvodňa takéto opatrenia ohrozenie verejného zdravia. Ale musím zdôrazniť, že takéto opatrenia by nemali porušovať medzinárodné záväzky, ktorým sa zaviazala Európska únia v kontexte VTO. Pokiaľ ide o jednoduché balenia, nesúhlasím s tým, že by členské štáty mali mať právomoc rozhodnúť o tom, či zavedú takéto jednoduché balenie. Smernica, ktorú navrhuje komisia, hovorí, že balenia by sa mali e, zavádzať a členské štáty sa môžu rozhodnúť, ako to v praxi bude poňaté. Tak ako tu už zaznelo, ako povedal pán predsedajúci a pán spravodajca, je viacero krajín, ktoré už zvažovali takýto krok a, a dospeli k stanovisku, že to nie je v súlade s ustanoveniami VTO. Taktiež e, to dokázali konkrétne právne súdne e, prípady z Austrálie, ale aj z iných krajín máme konkrétne príklady. Pán Kazak vypracúva stanovisko a chce upraviť úvodné ustanovenie 41. Tam... Tam je uvedené, že členské štáty majú možnosti to riešiť podľa svojich e, potrieb. Myslím si, že v každom prípade dôležité je, aby to bolo e, kompatibilné s tými povinnostiami, ktoré sú uvedené v rámci e, tých povinností VTO. No a potom pán Kazák vravel o viacerých veciach. Nespomínali sa tu nejaké vedecké argumenty, pokiaľ ide o to, aký, aká časť e, vlastne toho balenia cigariet má byť pokrytá tými údajmi o e, vplyvoch na zdravie. Nechcem ja už opakovať tie argumenty, ktoré som spomenula v minulosti. V zásade ide o to, že ak nie sú nejaké vedecké stanoviska, tak jednoducho nesmieme to robiť príliš reštriktívne článok 13. Tento návrh sa týka aspektov, ktoré znamenajú technické bariéry pre obchod Totiž to ide o to, čo je vlastne ten vedecký základ. No a musíme si uvedomiť, či to obstojí. Totiž to ide o to, aby sa znižovala atraktivita pre mladých ľudí. Zatiaľ to vedecky nebolo dokázané. A chcela by som povedať, že pokiaľ ide otázku delegovaných aktov, aj tu máme my naše výhrady, preto predložíme pozmeňujúce návrhy, ktoré požadujú, aby sa to vypustilo. No a ide o to, že v 16 prípadoch komisia má mať možnosť vydať delegované akty, pokiaľ ide o aktualizáciu smernice. To ale môže znamenať, e, že by sa tu menili tie ciele a ten zmysel toho celého, ak by v rámci článku 109 zmluve fungovanie Európskej únie, to teda podľa toho bolo stanovené. Malo by to byť vyriešené už vlastne v tom samotnom právnom akte a nie v delegovanom akte, takže to je bol vlastne ten zmysel mojich pozmeňujúcich návrhov. Ďakujem pekne. Muchas gracias. Ďakujem pekne a teraz by som dal slovo kolegovi Henrymu Weberovi, nech sa páči. État d'un millier d'amendements sur ce sujet. Ďakujem pekne. Hovorili ste o tom, že je tu podaný veľký počet pozmeňujúcich návrhov a pokiaľ ide o gestorský výbor, tak vlastne vôbec ma neprekvapuje, že tabakový priemysel má silnú lobby, ktorá je veľmi aktívna. To je nám známe vlastne už dlho. To znamená, že celkovo tu ide o tému, o ktorej sa bude veľmi intenzívne a kontroverzne diskutovať. Pokiaľ ide o zástupcov tabakového priemyslu, tak oni hovoria, že vlastne e, na daní z tabaku sa ročne vyberie Európskej únie 20 miliónov eur. No samozrejme, tu sú aspekty verejného zdravia, ktoré sa týkajú liečenia chorôb, ktoré súvisia s konzumáciou tabaku a tie náklady sú podstatne vyššie, dosahujú 25 miliárd alebo dokonca aj viac. Pokiaľ ide o konzumáciu tabaku, musíme si uvedomiť, že na celom svete na následky konzumácie tabaku zomrie ročne asi 6 miliónov ľudí a približne 600 tisíc z nich v Európe. To znamená, že vidíme, že má to významné dôsledky a preto je veľmi dôležité, aby vlastne sa obmedzila konzumácia tabaku. Je to proste zlozvyk a je nutné vykonať všetko, čo je v našich silách. To znamená, že zjednotenie tých, eh, tých balení, aby všetko vyzerali rovnako, to je veľmi zásadné. Potom ide aj o tie zdravotnícke informácie, ktoré majú pokrývať 75 eh, balenia. Áno, nie sú tu vedecké dôkazy o tom, že by to nejako zaberalo, ale nie sú tu vedecké dôkazy ani to, že by to bolo naopak. Takže isté nebude eh, nebude zlé prijať do takéto dodatočné opatrenia. Jednoducho ide tu o otázku zdravého rozumu, takže myslím si, že malo by sa to takto riešiť. Potom pokiaľ ide o nelegálny obchod a tie nové produkty, ktoré eh, by to mali spadať pod tento rámec, chcel by som povedať nasledovné, že pokiaľ ide o cezhraničný predaj cez internet a pokiaľ ide o boj proti nelegálnemu obchodu, s falšovanými produktami, to je veľmi dôležité. Totižto samozrejme, že je to v súlade s opatreniami, ktoré sa týkajú e, kontroly, sprísenia kontroly. Ide o to, aby vlastne tu boli opatrenia na odstrašenie toho a ľudia by vôbec e, začali fajčiť. Takže ide tu vlastne o aktivity Európskej komisie, ktoré sa týkajú verejného zdravia, ochrany zdravia a ide tu o rámcový dohovor VTO, ktorý sa týka znižovania konzumácie tabaku. A tu ide potom aj o ďalšie aspekty. Na medzinárnej úrovni ja som predložil tieto súvislosti pozmejúce návrhy. Ide tu o to, aby vlastne prevencia zo strany EÚ sa posilnila, pokiaľ ide o e, pôsobenie na úrovni VTO. A pokiaľ ide o dohovor, ktorý sa týka technických bariér, ako ďalších bariér. Toto sú veľmi dôležité veci, pokiaľ ide o tieto pozmeňujúce návrhy. Je to otázky financovania. Tu ide o to, aby členské štáty mali možnosť prísť s prísnejšími opatreniami a aby mohli podporiť boj proti falšovaným produktom. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A teraz Said Kamal za ECR, nech sa páči. Ďakujem pekne. Ja hovorím mene Emamy Clarkin, ktorá je tenivá spravodajkynia ECR a chcel by som prezentovať jej stanovisko v mene našej politickej skupiny. E, pani McLaughlin uznáva úlohu, ako zohráva náš výbor a ide to o viacero bodov v rámci návrhu komisie, ktoré významným spôsobom ovplyvňujú obchodovanie s týmito tovarmi najväčšie obavy naše spravodajky nejde o požiadavky, ktoré sa týkajú pracovných otázok, totiž to ide o to, že Európska únia na úrovni VTO vystúpila voči požiadavkám, ktoré sa týkajú označovania e, produktov, ako napríklad tabakových výrobkov a alkoholu. Tu ide o otázku e, e, Tajska. To bola určitá kritika zo strany EÚ. Tu ide o legislatívu, ktorá sa prijala je tu o to, či by to mohlo byť aj nejaké iné opatrenia. Tu je dôležité mať eh, vedecké dôkazy, ktoré sa týkajú napríklad otázky alkoholu, takže tu ide o to, že pokiaľ ide o ten text, ktorý má byť uvedený na balíčkoch cigaret a pokrýva 75 plochy tej krabičky, je možné zamýšľať aj nad menej reštriktívnymi opatreniami. Chcel by som povedať, že vlastne tu ide o to, že ide tu určité pokrytectvo. Takže tu ide o to, že môže dojsť k významnej škode pre Európsku úniu. Ide tu o nekonzistentnosť stanoviska EÚ a na úrovni VTO môže byť vnímaný tak, že vlastne zmeníme naše stanovisko. Komisia napríklad by mala zvážiť, aký vplyv bude mať e, tento návrh na ostatné priemysel mimo tabakového priemyslu, napríklad výrobcov škótskej výsky, To by sa mohlo dotknúť niektorých e, dôležitých odvetí nášho priemyslu. Pani McClarkin je to názoru, že je dôležité si uvedomiť, aký vplyv to môže mať na vzťahy medzi EÚ a USA, smernica o tabakových výrobkov. To, e, to sa zaobrali, zaobrali aj priemyselné odvetvie v USA, ako aj zástup, v USA. Tu ide o regulatúrnu harmonizáciu. To sa považuje za jednu z priorít a je tu podpora mnohých eh, z podnikateľov združení EÚ. Pani McClarkin hovorí o tom, že pokiaľ ide o znižovania úrovne nikotínu v e-cigaretách na 4 mg, eh, ide o to, že je dôležité zabezpečiť korešpondenciu úroveň Ide tu o to, aby tu bola konzistentnosť v rámci elektronických cigaret. Ide tu o to, že elektronické cigarety môžu mať určitý pozitívny vplyv na ľudské zdravie, lebo tam nie sú niektoré toxíny, vplyv na obchodovanie, tak je to diskriminácia. Európska únia by mohla ohroziť vzťahy so štátmi ako je Čína. Oni exportujú množstvo týchto produktov a potom tu ide o nesúlad s medzinárodnými rozličnými medzinárodnými dohovormi a zákonmi, napríklad aspektami GATT. Takže tu ide o to, že je dôležité zamyslieť nad tým, aký vplyv môže mať tento návrh, pokiaľ ide o pákový efekt v rámci, v rámci medzinárodnej diskusie o takýchto regulovaných sektoroch. Musíme si uvedomiť, ako to môže zatežiť európsky priemysel, môže to ovplyvniť aj vzťahy s partnermi na úrovni VTO. A to je koniec príspevku. Ďakujem. Thank you very much. Mr. Paul Murphy for the... Ďakujem pekne. Teraz pán Murphy za GUE. Yeah, I think this is an important... Ďakujem pekne. Myslím si, že táto zložka je veľmi dôležitá. Pre všetkým musíme si uvedomiť, že akým stratám na životoch dochádza, dochádza na základe konzumácie tabaku. Zároveň to je kontroverzná téma, lebo sa tu, tu sa dotýkajú záujmy významného um, priemyselného odetvia. Tam ide o tabakový priemysel, sa vlastne o tom hovorilo, že oni majú silné lobistické možnosti. Patria vlastne v roku 2011 mm, patrili medzi e, tiež mnohé firmy z tejto oblasti, medzi tie spoločnosti, ktoré mali najvyššie zisky. Takže je tu snaha ich vykonať e, e, všetko preto, aby ovplyvnili výsledky aj tejto diskusie a sú tu rozličné argumenty, ktoré sa týkajú VTO, TRIPS a GATT. A to je istý spôsob, ako sa snažia odviesť e, poslancov od toho, aby nehlasovali o tých aspektoch, ktoré sa týkajú e, zniženia vplyvov na verejné zdravie. Položme si otázku vlastne, aký je cieľ tohoto celého úsilia a myslím si, že hlavne ide o to, aby bola tu nižšia pravdepodobnosť pre ľudí, aby začali fajčiť. Musíme zohľadniť tú skutočnosť, že 70% tých, ktorí fajčia, začali pre, vo veku menej ako 80%, 90% vo veku nižším ako 25 rokov. Takže také opatrenia, ako napríklad tie výstrahy, obrázky, ale aj samozrejme boj proti takým cigaretám ako slim cigarety alebo ochutené tabakové výrobky. A také, také tabakové výrobky, ktoré sa tvária, že nie sú také nebezpečné a vlastne uľahčujú prístup k konzumácii tabaku, dáva zmysel sa zamerať na takéto výrobky, podľa môjho názoru. Preto vítam návrh komisie. Myslím si, že dalo by sa ísť ešte ďalej v tejto oblasti. Napríklad niektoré my vládne organizácie, ktoré my podporujeme, oni hovoria, že namiesto 85 ktoré majú tvoriť vlastne tie výstrahy a obrázky, malo by to byť aspoň 80 Ja by som tiež podporil aj to, aby členské štáty mohli ísť ešte ďalej a mohli navrhnúť napríklad jednotné balenia. Spomínali sa rozličné argumenty o tom, že tie jednotné balenia by vlastne e, nepomohli v oblasti boja proti falšovaniu výrobkov. Ja by zaujímalo, ako na to zareaguje komisia. Samozrejme, vieme, že e, tu sa asi nepodarí vyriešiť všetky aspekty, ktoré sa týkajú boja proti falšovaniu, ale som zvedavý na reakciu komisie, pokiaľ ide o veci, ktoré sa týkajú osobitne práce tohoto výboru, keď je o aspekty medzinárodného obchodu. Myslím si, že stanovisko náš výboru je dôležité a opätovne toto nie je nejaká abstraktná legislatívna diskusia. Áno, ide o legislatívu, ale je tu pre všetkým o to, že je tu diskusia, sú tu určité záujmy, ktoré sú zatiaľ chránené. Ide tu o záujmy týchto veľkých výrobcov tabakových výrobkov a myslím si, že nemali sme, by sme byť zastrašení takýmito argumentami. Máme právo na to, aby sme sa zaoberali legislatívou, ktorá sa týka e, aspektov verejného zdravia. A chcel by som povedať, že pokiaľ je Malawi alebo Dominikánska republika, to sa spomínali ako príklady, kde ide o určité kroky v súvislosti s VTO. Samozrejme, to nie je oddelené od tabakového priemyslu. Ide o to, že vlastne tabakový priemysel dominuje v týchto krajinách Malavy je vlastne skutočne krajina, kde dominuje ekonomika tabakového priemyslu, asi najviac na celom svete. A sú tu určité veci, o ktorých je nutné diskutovať na tejto úrovni, pokiaľ ide napríklad o detskú prácu. A musíme si uvedomiť, že Malawi väčšina ehm, pracovnej sily pracuje práve v tabakovom priemysle a 90 tabaku z Malavy kupuje Philip Morris a American Tobacco. Takže toto je dôležitý aspekt tejto diskusie a je dôležité zaujať silné stanovisko v zmysle podpory verejného zdravia. Ďakujem. Thank you very much. Ďakujem pekne a ešte si počujeme stanovisko Bernda Langena. Ďakujem pekne, pán predsedajúci Paul Murphy No, väčšinou ty sa tu, tu, ty tu hovoríš prospech e, pracujúcich a tak sa aj prezentuješ. Pokiaľ je túto otázku, tak tu sa bezvýhradne podporuje návrh komisie. No, to nedokážem pochopiť, lebo pokiaľ ide o návrh komisie, tak tam skutočne sa povoluje, aj keď v obmedzenej forme, konzumácia tabakov. Musíme si povedať otázku, že vlastne to pomáha tým výrobcom, ktorí majú sídlo v Európskej únii a vytvárajú pracovné miesta, alebo pomáha to tým výrobcom, ktorí vyrábajú tabakové výrobky mimo Európskej únie. A keď si vlastne pozriem, kde vlastne vzniká tá komparatívna alebo tá komparatívna výhoda, konkurenčná výhoda ktorí, pre tých, ktorí vyrábajú v EÚ, porovnaní s tým, ktorí vyrábajú v Ázii alebo v Rusku, tak skutočne sú to tie rozličné diferencované balenia. Štandardné balenia, tie nie sú veľmi komplikované, tie je možné vyrábať hocikde, ale balenia, ktoré majú osobitné e, veľkosti, tvary alebo sú zaoblené, to ich, ich výroba je náročná, vyžaduje si to osobitné strojové zariadenia a to je silná stránka práve produkcie v Európe. Takže ak sa nepodarí to vo všeobecnosti zakázať, s čím sa asi neráta, tak potom nedokážem pochopiť, prečo vlastne výrobcovia mimo Európskej únie mali mať konkurenčnú výhodu v porovnaní s výrobcami, ktorí produkujú v Európskej únii. Takže ja by som chcel poprosiť, aby sme na toto dbali aby tie pracovné miesta, ktoré e, môžeme udržať v Európskej únii, aby sme ich tu zachovali. Nie je tu otázku toho, čo tam má byť vytlačené. Pre mňa za mňa to môže byť 75% výstrach. Je tu čisto otázku, ako vlastne majú vyzerať tieto balenia. A aké osobitnosti majú tieto balenia. No a tých pár tisíc pracovných miest by sme určite mali zachovať. Pokiaľ ide o ten, o tú, o ten tvár toho balenia, to nesúvisí s samotným ohrozením zdravia. No a po druhé, pokiaľ ide o ten argument, ktorý sa týka VTO a ďalších bilaterálnych dohôd. Ja by som to nechcel nejako preceňovať. Samozrejme, v niektorých oblastiach, oblastiach existujú určité výnimky pre ochranu zdravia, takže to by som tu nerad videl ako argumentáciu, e, ktorá sa týka toho, či to je, tá legislatíva je čierostivá alebo nie. Potom cigary, ktoré nechceme tiež zakazovať, chceme ich povolovať, ale reštriktívne a pokiaľ ide o tie etikety, ktoré majú byť predpísané, samozrejme sú aj mali výrobcovia cigár, ktorí jednoducho nedokážu cieľenie umiestniť tie informácie o vplyv na zdravie na malé drevené balíčky, napríklad v tej starej legislatíve e, tam išlo o nálepky, ktoré sa nedajú odstrániť z týchto balení, tak to by sme mali povoliť. A po štvrté, môžem súhlasiť s tým, čo sa tu povedalo, pokiaľ ide o to množstvo delegovaných aktov, to by sme odtiaľ mali vypustiť, lebo zákonodárna práca je na našej, našich pleciach a nie je to v rukách komisie. Ďakujem pekne. Not... Ďakujem. A teraz dám slovo Európskej komisii. Povedali mi, že je tu riaditeľ Andrej Hus z DG Sanko. Ďakujem, pán predseda. Komisia sa chce poďakovať spravodajcovi za prezentáciu správy. Ako viete, pre komisiu je toto veľmi dôležitý návrh. Prepracovaná smernica podľa nás bude riešiť to, aby mladí ľudia boli odrádzaní od toho, aby začali fajčiť. Ide o to, aby tabak bol menej atraktívny, e, najmä pre tých, ktorí ešte nezačali fajčiť. Sme radi, že spravodajca vo všeobecne podporuje komisiu, teda E, väčšie obrazové varovania, obmedzenia príchutí, vystopovateľnosť, e, zákaz tabaku na ústne použitie, obmedzenie nikotínových produktov a bylinných produktov. Spravodajca navrhol dva, e, pardon, tri pozmeňovacie návrhy v dvoch oblastiach. Ja sa teda budem venovať týmto oblastiam a potom zareagujem na otázky. Pokiaľ ide o možnosť členských štátov zaviedať, zavádzať prísnejšie pravidlá a jednoduché balenia, musím vás uistiť o tom, že všetko je v súlade s pravidlami VTO a medzinárodnými dohodami. My sme urobili uh, E, analýzu a všetko budeme naďalej zohľadňovať v legislatívnom procese. Komisia notifikovala tento návrh a lehota na predkladanie pripomienok sa už skončila. Dostali sme iba niekoľko otázok, a to od Malawi, Malajzie a Tajvanu. venujeme sa aj tomu, aby určitá plocha na obale bola venovaná zdravotníckým varovaniam a informáciám o nelegálnom obchode. aká, akékoľvek vnútroštátne pravidlá, ktoré by toto upravovali inak ako smernica, musia byť v súlade so zmluvou a primerané. Vnútroštátne opatrenia musia byť oznámené komisii, ktorá preskúma, či, v súlade, či sú vnútroštátne pravidlá v súlade s vnútorným trhom. Ak to bude spadať do rozsahu dohody TBT, tak to bude notifikované aj organizácii VHO. Doteraz e, žiaden člen nenamietal proti jednoduchým baleniam, ale musíme pamätať na, aj na to, že EÚ je členom rámcového dohovoru VHO o tabaku a tam máme určité usmernenia. Pokiaľ ide o prísnejšie opatrenia členských štátov, vrátanie jednoduchého balenia a ako to môže prispieť k nelegálnemu obchodu. Predpoklad, že jednoduché balenia budú predmetom nelegálneho obchodu, to je nesprávny predpoklad, pretože dizajn balenia nemá veľký vplyv na to, či e, sú e, tieto tabakové výrobky falšované alebo nie. Kriminálna činnosť pozná rôzne sofistikované spôsoby falšovania aj tých najzložitejších balení, vedia sfalšovať aj obrázky, piktogramy, texty. A nové balenia by bolo minimálne rovnako ťažko reprodukovateľné ako súčasné balenia. Takže si myslíme, že táto výhrada nie je platná a preto navrhujeme, aby do tejto oblasti pribudli dve opatrenia. Systém vysledovania a vystopovania a dodatočné bezpečnostné črty. Komisia sa domnieva, že toto povedie práve k zmenšeniu objemu nelegálneho obchodu. To sme dokazovali aj v posúdení vplyvov. Pokiaľ ide o pozmeňovacie návrhy spravodajcu v článku 12 práva duševného vlastníctva, Chcem objasniť, že tento návrh nezahrňa zákaz všetkých textov, symbolov a mien, ale iba tých, ktoré sú zavádzajúce. Napríklad eh, tých, ktoré hovoria o tom, že tabakové výrobky sú menej škodlivé ako iné. Po druhé, všetky tieto prvky sú zakázané už podľa súčasnej smernice. Obmedzenia budú potvrdené iba a aj súdny dvor povedal, že tieto obmedzenia sú primerané. Podľa tohto návrhu výrobcovia tabakových výrobkov môžu naďalej používať ochranné známky, ak nie sú zavádzajúce. 13 plochy za predpokladu, že členské štáty nepríjmú jednoduché balenia. To umožní spotrebiteľovi aj rozlišovať medzi rôznymi značkami. Návrh smernice je vyvážený, pretože vyvažuje záujmy rôznych účastníkov a takisto spôsobuje, že balenia tabakových výrobkov budú menej atraktívne pre tých, ktorí zvažujú, že začajú, začnú fajčiť. Dopady tohto návrhu nebudú také dramatické, ako si niektorí e, myslia. Chceme o 2% znížiť e, počas 5 rokov spotrebu tabakových výrobkov. To znamená, že chceme znížiť počet fajčerov o 2,4 milióna a tým aj zachránime životy. A zároveň to ani dramaticky nepoškodí ekonomických aktérov. Ešte niekoľko špecifických e, pripomienok k otázkam mentolové cigarety. Trhový podiel mentolových cigariet sa zvýšil v mnohých štátoch EÚ. Napríklad v Nemecku za posledných 10 rokov sa tento podiel zvýšil z 1,3 na 3 celkového objemu predaných produktov. Takisto sme si všimli, že sa táto oblasť e, inovuje. Napríklad existujú kapsule s mentolovou príchuťou, čo umožňuje ich užívanie v tekutej forme. Takéto produkty samozrejme sú zacielené na mladých ľudí, pre nich sú atraktívne. Všetky produkty s charakteristickou príchuťou by mali mať rovnakú úpravu, tak aby nebolo toto diferencované v Indonézii na úrovni VTO napadli výnimku, ktorú e, presadili USA pre tieto mentolové výrobky. Ukazuje sa, že existencia mentolových výrobkov vedie mladých ľudí k tomu, aby experimentovali s cigaretami a tým sa počet mladých ľudí, ktorí fajčia, zvyšuje. Ďalšia otázka sa týkala vedeckých dôkazov. My sa snažíme nájsť čo najviac dôkazov a posúdenie vplyvov je veľmi rozsiahle. Ale zároveň štyridsať rokov je to tak, že je stále viac a viac dôkazov o tom, že tabak je škodlivý, čiže myslím, že už je zbytočné klásť si otázku, či tabak škodí alebo nie. No a na záver ešte poviem niečo o slim cigaretách. Opäť toto je určitý spôsob, ako pritiahnuť určitú skupinu nových zákazníkov. Je to teda zacielené na mladých ľudí a najmä na ženy. Mladé e, ženy sú cieľovou skupinou môžete vidieť, že tieto produkty sú sprevádzané mnohými kampaňami. Stačí, keď sa pozriete na internete na tieto kampane a uvidíte, ako je to zacielené na tieto mladé ženy. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem. Dovolte mi ešte jednu dodatočnú otázku z mojej strany. Myslím, že tá otázka zaznela, ale vy ste neodpovedali. Chcem sa spýtať, či komisia si hovorila na VTO, či tento návrh je v súlade s právom VTO. Ako sa na to pozera právna služba komisie? Viacerí kolegovia sa na to pýtali, ale vy ste neodpovedali. Samozrejme, že naša právna služba si toto preskúmala aj tento aspekt. A ako som povedal, my sme to notifikovali na VTO a zatiaľ sme dostali tri reakcie, tri o, otázky od tých štátov, ktoré som spomínal. No a ten proces sa teraz ukončuje, ten notifikačný proces. Ak už nemáte pripomienky, dám slovo spravodajcovi. Ďakujem, pán predseda. Chcem sa poďakovať všetkým kolegom a kolegyňam, ktorí sa zapojili do diskusie. Každý predniesol svoj vlastný argument. Musím povedať, že ja som nefajčiar, ale napriek tomu som veľmi citlivý na všetky otázky týkajúce sa verejného zdravia a našich medzinárodných záväzkov na pôde VTO. Takisto mi záleží na tom, aby európsky producenti mali rovnaké podmienky ako iní v obchode s tretími štátmi, najmä dnes, keď sa nachádzame v období krízy. Chcem sa poďakovať pani Morea za konkrétne návrhy. Som ochotný diskutovať a súhlasím s niektorými jej názormi, najmä na delegované akty. Tie eh, právomoci, ktoré si komisia chce privlastniť, ktoré si navrhuje, tie nie sú mm, až také dôležité pre tú úpravu nie sú dostatočne dôležité na to, aby sa používali delegované akty. Ja si myslím, že si vyžadujú bežný legislatívny postup. Ďakujem za všetky argumenty, ktoré ste tu predniesli, ktoré predniesli socialisti. Najmä ten aspekt cezhraničného obchodu s tabakovými produktami je regulovaný veľmi chabo. No a ten návrh, ktorý sa tu navrhuje, nie je veľmi dobre podopretý právne. Ak e, sa zavedú tie opatrenia, ktoré sa navrhujú, tak potom znížime počet pracovných miest v európskom hospodárstve a tým vlastne uprednostníme outsourcing produkcie do tretich štátov a tým stratíme veľkú časť e, pracovných miest v Európe. To podľa mňa by vyvolalo negatívne efekty, to by nebolo pozitívne. Veľmi rád by som dostal, by som počul konkrétne návrhy od tieňových spravodajcov. Myslím si, že všetci ste presvedčení o dôležitosti tejto legislatívy, ale zatiaľ nemáme ešte jasnú víziu a nedostali sme ešte definitívnu odpoveď od komisie o tom, či tento mm, dokument neporušuje náhodou niektoré dôležité medzinárodné právne dohody, nástroje, pravidlá VTO alebo nejakých iných organizácií. Musíme byť pozorní a sledovať, či to, E, čo zavádzame, nepôjde na úkor niektorých iných legitímnych cieľov. Ďakujem, tým uzatváram rozpravu k tomuto bodu. A chcem poukázať ešte na jednu vec. Keďže máme veľmi málo času, je lehota na predkladanie pozmeňovacích návrhov tento týždeň v stredu o 12.00, tak aby sme vo výbore mohli hlasovať v júni. Ďalší bod je prezentácia Európskej komisie o vykonávaní oznámenia pre malé a stredné podniky, globálne príležitosti. To bolo predložené pred 18 mesiacmi. My sme v spolupráci s ITRE ako pridružení e, pridružený výbor prijali stanovisko o internacionalizácii činnosti malých a stredných podnikov. Pokiaľ ide o financovanie e, MSP, tam bol spravodajca Jan e, Zahradil. Máme tu dvoch generálnych riaditeľov z komisie, ktorí spolupracovali na predložení tohto oznámenia. Za DigiTrade Vítam pani Zini Radco, je riaditeľkou pre obchodnú stratégiu a analýzu trhového prístupu a za DG Enterprise je tu pán Didier Hebert, je s, e, riaditeľou pre konkurencieschopnosť a pani Joana Drake je zástupkyňou EU SME Envoy a riaditeľkou na DG Enterprise a Industry. Tešíme sa na to, že nám niečo poviete o, o pokroku implementácie tohto oznámenia, jeho medzinárodných aspektov a takisto chceme vedieť, ako je to s dvoma správami, o ktorých sme hovorili v súvislosti s internacionalizáciou činnosti malých a stredných podnikov. Takže prvá rečníčka, nech sa páči. Thanks, thanks a lot, uh, dear members of parliament. Ďakujem pekne, vážení poslanci, dámy a páni. Je mi e, veľmi veľkým potešením poskytnúť vám niekoľko vyjadrení na túto tému. Som si vedomá toho, že času je málo, preto sa budem snažiť byť čo najstručnejšia, aby sme mali e, dosť času aj na ostatné prezentácie. Teda budem sa snažiť e, svoje vystúpenie obmedziť iba na tie body, ktoré sa priamo týkajú politiky obchodu tejto internacionalizácie činnosti malých stredných podnikov. Chcela by som na úvod e, uviesť, e, že to, čo je pozadí celého tohto úsilia je, že Európska únia naďalej je najvýznamnejším vývozcom a dovodcom a taktiež príjemcom e, priamých zahraničných investícií. A obchodná politika Európskej únie jasne podporuje malé a stredné podniky a ich internacionalizáciu v súlade s legislatívou Small Business Act, ako aj s oznámením komisie eh, Mali podnik Veľký svet. Eh, to sme vypracovali v spolupráci s DG pre podnikanie. Taktiež eh, implementujeme odporúčania uznesenie Európskeho parlamentu o malých stredných podnikoch, čo sa týka konkurenceschopnosti a podnikateľských príležitostí. Najskôr by som rada zdôraznila tri hlavné piliere, ktoré sú najdôležitejšie pre malé a stredné podniky. Malé a stredné podniky potrebujú najskôr e, vstup na voľný trh, e, ďalej po druhé e, spravodlivé obchodovacie praktiky na medzinárodnej úrovni, no a po tretie taktiež niektoré špecifické služby, tak aby mohli čo najviac využívať podnikateľské príležitosti na globálnej úrovni. Takže poprvé, otváranie trhov, to malé stredné podniky naozaj eh, môžu využívať eh, vo forme dohod o voľnom obchode v tejto oblasti. Môžem povedať, že váš výbor veľmi dobre vie, že Európska únia naozaj urobila bezprecedentné kroky eh, na ceste k uzatvoreniu dohod o voľnom obchode. Taktiež sa dá povedať, že malé stredné podniky majú veľký prospech z takýchto dohod, pretože predstavujú viac ako 99 eh, všetkých firiem. A ak eh, by sa všetky eh, naplánované dohody uzavreli dve tretiny všetkého zahraničného obchodu, Európskej únie by tým boli pokryté a taktiež HDP Európskej únie by sa mohlo zvýšiť o viac ako 2 a vytvorilo by to viac ako 2 milióny pracovných miest. To však nestačí iba rokovať o týchto dohodách o voľnom obchode, eh, je nevyhnutné taktiež zabezpečiť, aby sa implementovali v praxi, pretože toto dodržiavanie dohôd nastupuje v druhej fáze a ďalej eh, rušenie obchodných prekážok je taktiež veľmi kľúčové v tomto spere. Uviedla by som jeden konkrétny príklad, ak dovolíte. Nedávno sme vyhodnocovali, o čo viac obchodu sme umožnili vďaka odstráneniu prekážok v oblasti obchodu. Mám tu na mysli e, to opatrenie kľúčových bariér, ktoré sú súčasťou stratégie dostupnosti trhu. My e, sme vyhodnotili, že tým, že sme odstránili prekážky v priebehu ostatných dvoch rokov. Vytvorili sme hodnotu viac ako 2 miliardy eur každoročne, čo sa týka obchodu. To by znamenalo uzavretie dohody v voľnom chode s Strednou Amerikou, s Peru a s Kolumbiou napríklad. No a v neposlednom rade by som sa rada vyjadrila k špecifickým službám a taktiež k tomu prepojeniu s fázou implementácie toho znamenia mali podnik Veľký svet. Najskôr by som rada spomenula databázy vstupu na trh a taktiež eh, údaje o vývoze. To ide ruka v ruke s odporúčaniami. Je to taktiež prepojené eh, s portálom internacionalizácie malých stredných podnikov. Toto sú informácie, ktoré sú zaujímavé najmä pre vývozcov a malé stredné podniky. Zaznamenali sme napríklad aj zvýšené využívanie databáz do súprosti trhu, najmä vidíme, že teraz máme viac ako 2000 návštevníkov každodenne, to je 20% navýšenie v porovnaní s predchádzajúcim rokom a tá novinka, ktorú sme zaviedli, je napríklad špecifické informácie o výhodách v dohodovolnom obchode. A teraz už máme aj konkrétne popisy napríklad e, dohody EÚ a Kórei a taktiež tým, že sa budú doplňať ďalšie dohody a tento zoznam sa bude rozširovať. E, toto je jedným z tých aspektov implementácie v našom oznámení, aby sme taktiež zvyšovali povedomie o výsledkoch, aby sme lepšie komunikovali s užívateľmi o tom, aké možnosti sú spojené s dohodami o voľnom obchode, taktiež čo sa týka viditeľnosti dohôd s Kolumbiou, Peru a s Strednou Amerikou. Aj tieto chceme viac um, zviditeľňovať. Ďalej, čo sa týka významu informácií aj na expertnej úrovni, respektíve na úrovni vývozu, ale aj na úrovni dovozu. Čo sa týka napríklad dovozného režimu pre tie firmy, ktoré dovážajú svoje komodity, je dôležité, aby boli prepojené databázy medzi dostupnosťou trhu a taktiež poposlednými službami, ktoré sú zamerané aj na poskytovanie služieb dovozným subjektom. Chcela by som ešte upozorniť aj na ďalší nástroj, ktorý umožňuje najmä malým a stredným podnikom uplatniť možnosti brania záujmov oblasti obchodu. Je to myslíte, že pre veľké podniky jednoduchšie tie poznajú eh, pravidlá, ale malé stredné podniky teraz už majú taktiež svoju internetovú stránku, kde sú odpovede na eh, ich rôzne otázky, či sa ich napríklad eh, týkajú cla antidumpingového charakteru zo strany tretich krajín, aj napríklad na strane dovozu. E, ďalej, čo sa týka e, dopadových štúdí udržateľnosti obchodu, toto e, sa vzťahuje na všetky nové dohody o vodnom obchode a týka sa to aj malých stredných podnikov. V delegáciách vo viac ako 30 krajinách sú odborníci, ktorí sa zameriavajú na dostupnosť trhov a to poskytuje dobrú platformu koordinácie mm, a propaguje to taktiež podnikateľské projekty Európskej únie. Čo sa týka zemepisných priorít, Nož, e, tie sú v súlade s našim programom oblasti dohod o voľnom obchode, ale sú zamerané aj na trhy, e, kde sa sústreďuje najväčšia miera rastu, teda najmä v Ázii a v Latinskej Amerike. A celkom iste sa doplňajú aj s potrebnými štruktúrami na úrovni členských štátov. Aj toto je veľmi dôležité pre všetky týmy, ktoré sa zaoberajú um, prístupom na trh. A na záver by som eh, chcela spomenúť tri ďalšie body, ak dovolíte. Poprvé, malé a stredné podniky eh, sa musia na súkromnej báze rozhodnúť, či chcú vyvážať v závislosti od ich podnikateľského modelu, zdrojov a svojich kapacít. E, ďalej propagácia obchodu, to je dôležité aj z pohľadu ministerských podnikov, ale je to kompetencii členských štátov. No a v neposlednom rade vývoz konkurencieschopných výsledkov a výrobkov, to je výsledkom konkurencieschopnej ekonomiky. Teda potrebujeme také nástroje, e, ktoré toto umožnia Toľko teda vyjadrenia z mojej strany. A teraz by som dala slovo kolegovi z DG pre podnikanie. Ďakujeme. Nech sa páči, dáme slovo i hneď ďalšiemu zastupcovi komisie. Ďakujeme, pán Kaspari, vážení poslanci zboru INTA a vážení spravodajcovia. E, vieme, že máme veľký záujem v oblasti internacionalizácie malých stredných podnikov a povedal by som vám teraz niečo ku konkrétnym krokom, ktoré prijímame v oblasti implementácie tohto politického znamenia. Moja kolegyňa, ktorá má na starosti politiku malých stredných podnikov, je tu tiež, aby vám taktiež odpovedala na vaše prípadné otázky. A v oblasti implementácie tohto oznámenia sa sústreďujeme na dve veci. Poprvé, zlepšenie a rozvoj už existujúcich možných krokov v oblasti podpory, ktoré máme k dispozícii, ako napríklad e, helpdesk pre IPR, e, ďalej regulačné dialógy, dialógy s tretimi krajinami, e, rôzne klastrové opatrenia, k tým sa ešte vrátim neskôr. A snažíme sa taktiež vypracovať taký súhrn už existujúcich opatrení, ktoré sú k dispozícii v Európe, v členských štátoch, v regiónoch, e, na miestnej úrovni, na úrovni obchodných komôr a tak ďalej, aby sme zamerali naozaj našu pozornosť na to, e, ak sú nejaké veci, ktoré nie sú ešte pokryté, alebo nejaké iné oblasti, kde by sme mohli poskytnúť európsku pridanú hodnotu na čo sa zameráme teraz a kde chceme dosiahnuť tieto zlepšenia. Jedna zásadná vec, e, ktorú spočíva toto prepojenie v internacionalizácii malých stredných podnikov, je zabezpečiť, aby naši e, partnery mali také prostredie, ktoré bude priateľské k malým a stredným podnikom aj pre podniky z iných krajín. Aby som to počiarkol na príklade, e, vedieme dialog s tretimi krajinami, napríklad z USA, už sme začali dialog o spolupráci v oblasti politiky malých a stredných podnikov. Konkrétne sa to v praxi naplňa e, spoluprácou a snahu spolupracovať medzi podpornou sieťou e, podnikateľskej obce v Európskej únie a taktiež e, Svobodnou asociáciou USA už boli naplánované dve schôdze. Jedna už prebehla pri príležitosti mm, veľtrhu v Hanoveri a minulý rok a ďalšie takéto podujatie prebehne na jeseň budúceho roka respektíve na jeseň tohto roka, aby sme zapozreli na to, čo môžeme konkrétne urobiť, aby sme podporovali v praxi malé a stredné podniky. Keď sa pozeráme na východ, to je východné partnerstvo, e, tu sa snažíme diskutovať s týmito krajinami o tom, e, čo je v ich ponímaní priateľský rámec malým a stredným podnikom. Teda toto sú prvé veci, na ktoré sa chceme zamerať a na ktoré sa už aktuálne zameriavame. Druhý prvok sa týka niečoho, čo už e, sa zdôrazňuje vo viacerých vašich správach a síce dostupnosť financovania. Vieme, že podniky, aj keď vedia, kam sa chcú uberať, akú podporu môžu dostať, majú problémy s dostupnosťou financovania. Vieme taktiež, že Komisia vďaka pomoci Európskeho parlamentu má viacero finančných nástrojov, aby mohla pomôcť podnikom dostať sa k financovaniu, teda napríklad vo forme prístupu k rôznym druhom kapitálu, rizikového kapitálu, ale taktiež e, sú tu rôzne možnosti e, zárok pôžičiek. Európska záruka má 30-násobné možnosti za v meradle. 1 euro zaručuje 30 ďalších eur vo forme pôžičiek. Tieto nástroje nejakým spôsobom nediskriminujú malé a stredné podniky, ktoré chcú eh, podnikať v Európe a medzi takými podnikmi, ktorí chcú využiť takúto formu kapitálu na internalizáciu. Môžem vás informovať, že v aktuálnom rozpočte zameranom na konkrétnu schopnosť a malé stredné podniky, kde naozaj počítame s vašou podporou, je 1,4 miliardy eur vyčlenených práve pre tieto finančné nástroje, zohľadňujúc aj možnosť vplyvu týchto peňazí. Je to naozaj dosť značná suma pre malé stredné podniky, ktoré im naozaj zvyšujú ich možnosti internacionalizácie. Tretí prvok e, vyplýva z týchto regulačných dialógov. Podpredseda komisie Tajany veľmi často cestuje do tretich krajín a domnieva sa, že keď je v tretej krajine, nemal by si upierať možnosť byť prevádzaný európskymi podnikmi, ktoré chcú začať podnikať aj na medzinárodnej úrovni. A preto komisia sa teraz e, oberá touto cestou e, ciest s cieľom rastu. Od roku 2011 sme zorganizovali e, viacero ciest do Latinskej Ameriky, Severnej Ameriky, Ehm, Ázie, taktiež chystáme sa do Ruska, do Číny, do jeho východnej Ázie. 300 firiem nás na týchto cestách sprevádza a s cieľom poprvé vyslať signál, že Európa je aktívna na politickej scéne v týchto krajinách, ďalej po druhé zabezpečiť, aby malé stredné podniky mali prospech z týchto otvorených dverí, politiky otvorených dverí, ktorú takto propagujeme a po tretie podporovať eh, dohody o spolupráci s týmito krajinami Keby som sa teraz mal konkrétnejšie pozrieť na niektoré prvky, eh, môžem povedať, že pokračujeme s konkrétnymi krokmi. Príkladom je napríklad helpdesk mm, pre oblasť eh, ochrany práv duševného vlastníctva. To sú firmy, ktoré eh, chcú bojovať proti tomuto porušovaniu a zameriavajú sa na rôzne regióny sveta. Takýto helpdesk existuje v Európe, ďalší existuje v Číne. A tretí práve vznikol, aby pomáhal podnikom, ktoré majú problém s falšovaním v juchovýchodnej Ázii. No a štvrtý vznikne taktiež v Južnej Amerike, aby sme poskytovali informácie, aby sme navigovali malé stredné podniky, čo majú robiť, aby zabraňovali falšovaniu svojich výrobkov, ak e, sa e, chcú priamo dostať k jadru tohto zdroja falšovania. No a ďalšia vec, na ktorú sa zameriavame, je všetko, čo súvisí s klastrovaním a prepájaním. Zo štruktúrálneho hľadiska sa snažíme pomáhať týmto chodným klastrom a tým, že môžu využívať možnosti eh, podobných oblastí z rôznych iných krajín. Vieme, že takéto klastre existujú, vieme, že existujú takéto podnikateľské siete a my ich chceme spojiť, zjednotiť aby spoločne mohli pôsobiť potom v tretich krajinách. Okrem toho, ak tieto cesty, ak tieto podujatia v tretich krajinách e, prispejú k ďalším kontaktom a zjednocovaniu, bude to o to lepšie. Chceme sa snažiť naďalej zlepšovať a rozširovať to, čo už sme vykonali o, za posledné roky. To, čo sme však prislúbili vám, členským štátom aj podnikom, bolo, že zájdeme ešte ďalej v oblasti podpory internacionalizácie malých a stredných podnikov, bez toho, aby sme duplikovali to, čo už v praxi existuje. Takže prvý krok, ktorý sme urobili v implementácii tohto oznámenia, bolo vypracovanie e, zoznamu inventáru toho, čo už existuje. Nebolo to jednoduché, vykonali sme najskôr mapovaciu štúdiu a dobrou správou v tejto súvislosti bolo, že Mnoho služieb e, e, už v praxi existuje. Až 1500 rôznych podporných služieb už existuje v Európe. Takéto informácie sme dostali, e, pričom treba povedať, že to nie sú úplne kompletné informácie. Teda takéto služby už existujú, aj súkromného, aj verejného charakteru, aj na miestnej, aj na regionálnej úrovni, na úrovni členských štátov už sú tiež takéto druhy služieb k dispozícii. Avšak je s tým spojených viacero problémov, na ktoré poukázala táto mapovacia štúdia. Poprvé, nie všetky tieto služby sú dostupné podnikom z iných členských štátov. Ďalej, po druhé, najčastejšie služby predstavujú služby nefinančného charakteru, poradenstvo, eh, rôzne podnikateľské spolupráce, ďalej, zosieťovanie a tak ďalej, ale Veľká väčšina z nich sa zameriava na finančné podporné služby, systémy pôžičkových eh, záruk. Toto sú služby, eh, ktoré majú najväčší záujem. Ďalej tretí prvok eh, je ten, že niektoré tieto služby sú veľmi široko zamerané a nie sú priamo prispôsobené potrebám konkrétneho druhu, konkrétneho sektora podnikov e, sú veľmi široko zamerané a príliš všeobecné. Bolo by zaujímavé naozaj sa pozerať, na čo presne sa zameriavajú niektoré tieto služby konkrétne. Ďalej vidíme, že niektoré trhy sú riadené veľmi dobré, pričom iné nie až tak dobré. Napríklad Čína je veľmi dobre pokrytá týmito podpornými službami, ale juhovýchodná Ázia, dokonca Severná Afrika, Maroko, Saudská Arábia, Južná Afrika, tie o mnoho horšie. Teda vieme, že najdôležitejšie pre firmy je byť si vedomí toho, na koho sa môžu obrátiť, a týmto sa dostávam k druhej časti implementácie, implementácie tohto oznámenia a síce vytvorenie portálu, ktorý by pomáhal firmám získať informácie a dostať sa k týmto službám. Teda nielen, že chceme doplniť tie chýbajúce články, ktoré sú v tejto sieti služieb, ale zároveň chceme aj obohatiť túto sieť služieb. Chceme zabezpečiť, aby každý jeden podnik v Európskej únii, bez ohľadu na to, aký má pôvod, mal k dispozícii nejaký druh podporných služieb, ktorý potrebuje. Ďalej druhá vec, chceme zabezpečiť, aby sme mali dostatočné úspory z rozsahu. Viem, že v niektorých krajinách sú informácie o legislatíve v danej krajine, sa poskytujú eh, aj eh, v rumunskej, talianskej, francúzskej kancelárii, ale nie v ďalších 23 eh, zastúpenie obchodného charakteru týchto krajín EÚ. Prečo je tu takáto diskriminácia? Či sa to dá nejako napraviť eh, napríklad eh, voči iným verejne poskytovaným službám? Či by sa to mohlo napraviť, zlepšiť, doplniť? A posledná vec, ktorú by som rád uviedol v tomto kontexte, je e, spomenutie návrhu pána Šťastného a síce zabezpečiť, aby mediátori v Európe mohli informovať malé stredné podniky o tom, čo existuje mimo Európskej únie v oblasti podpory a aby subjekty, ktoré pôsobia mimo EÚ, mali taktiež prehľad o službách, ktoré sú k dispozícii v EÚ. O toto sa teraz snažíme s kolegami v DG pre rozvoj a spoluprácu Chceme vytvoriť eh, a zaviesť do praxe takúto platformu koordinácie medzi externými a internými formami služieb. Toľko teda z mojej strany, ako som už povedal, kolegyňa a ja sme vám k dispozícii na akékoľvek otázky. Postupujeme krok za krokom, vychádzame taktiež eh, aj z reality a snažíme sa v každom prípade priniesť obrovskú pridanú hodnotu. Ďakujem. Ďakujem pekne. A chcel by som sa spýtať, či sa chcú vyjadriť kolegyne, kolegovia, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Škoda, že máme tak málo času. Pokúsim sa byť čo najstručnejší. Chcel by som sa poďakovať komisii za toto to oznámenie, za tento veľmi komplexný popis všetkých aktivít. Chcel by som zareagovať na to, že keď niečo robíte, snažite sa to robiť bez toho, aby ste duplikovali to, čo sa vykoná na národnej úrovni. Myslím si, že to je skutočne veľmi dôležité, totižto kedykoľvek Európsky parlament a takéto úsilie požadoval. Dôležité je, aby sme tu neboli v protiklade s tým, čo je národné úrovni, ale doplňali ju. No a mám takú stručnú otázku, ktorá sa týka vlastne aj tých správ, o ktorých hovoril náš predsedajúci. A musím povedať, že bolo mi cťo, že som bol spravodajcom výboru INTA, keď išlo otázky financovania malých a stredných podnikov a keď išlo uľahčený prístup k financovaniu. Tento dokument, táto správa v odseku 14 požadovala, citujem, aby zo strednobého hľadiska sa vytvorila systematická podpora poskytovania úverov na úrovni EÚ, aby tu bola, bol nástroj, ktorý podporuje malé a stredné podniky a ich import a export a tak ďalej. Chcel by som vás požiadať, či by ste sa mohli k tomu vyjadriť, či sa už vykonali nejaké konkrétne kroky v tomto smere. Samozrejme, ešte, aby to bolo úplne jasné, by som chcel povedať, že to v žiadnom prípade neznamená, že my ako Európsky parlament sme požadovali, aby sa vytvorili nejaké nové orgány, rozpočtové kapitoly. To vôbec nie. Bol to akurát apel na to, aby sa využívali existujúce nástroje na to, aby sa zabezpečil synergický efekt tak na národnej ako európskej úrovni. Takže skutočne iba stručná otázka. Či ste sa tým už nejako zaoberali, ak áno, či ste už vykonali konkrétne kroky v tejto súvislosti, aby sa to podarilo zrealizovať. Ďakujem pekne. Ďakujem. Chcem sa spýtať, či sa niekto chce vyjadriť. A, nech sa páči, Helmut Scholz máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda, kolegyne, kolegovia. Ja by som sa chcel poďakovať za tieto obsiahle informácie tejto skutočne komplexnej téme. A tá otázka internacionalizácie malých a stredných podnikov v konečnom dôsledku znamená to, že položme si otázku, kto sú tie malé a stredné podniky podľa tých výpočtov v prípade Európe tu ide o 92% podnikov, ktoré majú 11 dvoch zamestnancov, takže sú to mikropodniky. A pokiaľ ide o tieto mikropodniky, tak tam existuje množstvo podporných opatrení, ktoré sa už zabezpečili. Myslím si, že existuje asi 300 aktuálnych podporných programov na trhu to znamená, že tieto mikropodniky majú problém identifikovať tú pomoc a nie ju využiť len. To znamená, že je dôležité prehodnotiť každý program v tom zmysle, že vlastne ako sa zorientovať v tej džungli možností. Potom považujem za dôležité spomenúť to, že v posledných dvoch rokoch asi tretina malých a stredných podnikov, ktoré požiadali úver, nakoniec zostali nižšiu sumu ako žiadanú. A najväčšie či podiel zamietnutie žiadosti bolo práve pri mikropodnikoch. A oni jednoducho nemohli dostať tú požadovanú podporu, takže vidíme, že je tu problém s kvalitou. Preto by som chcel zdôrazniť tento aspekt a vidím tu určitú nadväznosť tým poskytnutým informáciám. Pokiaľ ide o rozvoj malých a stredných podnikov na jednotnom trhu, je rovnako dôležitý ako rozvoj podnikov smerom na von. To súvisia so zdaňovaním malých a stredných podnikov. Tu ide o to, aby sa predchádzalo dvojitému zdaneniu. Pre všetkým pri pohybe podnikového kapitálu v rámci vnútorných hraníc EÚ. Pokiaľ ide malé stredné podniky, musíme si uvedomiť, že sú veľmi zraniteľné, pokiaľ ide o fluktuáciu cien. A to sa predovšetkým týka oblasti spracovávania potravín. Myslím si, že práve preto by komisia mala poskytnúť finančné prostriedky pre zabezpečenie e, potravín a potravinových surovín. Myslím si, že budeme ešte v kontakte. A takýmto spôsobom môžeme potom eh, si vymeniť naše poznatky. Ďakujem pekne. Ak dovolíte, ja mám osobnú otázku a síce už viacero rokov sa vybudovávajú strediska malých a stredných podnikov na viacerých regiónoch sveta, napríklad v Číne a inde. A spomínalo sa to, že chcete robiť všetko tak, aby ste neduplikovali vašu činnosť. Ja sa staviam kriticky k týmto centrám, napriek tomu, čo robíte dobre a aké opatrenia poskytujete. Myslím si, že v Európskej únii sa nám zatiaľ nepodarilo priviesť členské štáty k tomu, aby si vymeniali poznatky. Dôležité, aby sa to podarilo. Dôležité je aj to, aby takéto centrá, ktoré sa vybudovali na úrovni členských štátov, aby poskytovali informácie pre iné členské štáty. Myslím si, že do toho by sa malo viac investovať, ale postupuje sa iným spôsobom, duplikuje sa táto činnosť a budujú sa európske centrá. to sú moje konkrétne otázky. Takže aká je aktuálna situácia? Kde sa nachádzajú tieto centrá? Po prvé, po druhé, aké plány existujú do budúcnosti. Po tretie, sú nejaké porovnávacie štúdie, aká je úspešnosť týchto štruktúr v porovnaní s štruktúrami na úrovni členských štátov, ktoré existujú už dlhšie, a potom aký je váš názor na tú myšlienku, že by sme nerozvíjali ďalej tieto centrá a skôr sa zabrali tým, akým spôsobom je možné posilniť štruktúry členských štátov, aby podniky z tých členských štátov, ktoré nemajú dobrý prístup k takýmto službám, aby sa dostali k týmto službám, pekne mali prístup. Dôležité je sa poučiť existujúcich štruktúr, ich rozvíjať a nevytvárať nové štruktúry, o ktorých úspechu asi nemusíme byť ani presvedčení, alebo prípadne sa tam úspech nedosahuje. Ďakujem. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Na nešťastie sa trošičku ponáhlam, musím ísť na letisko. Takže začnem asi prvou otázkou, ktorá sa týka tých exportných úverov. Myslím si, že to je niečo, kde podpora zo strany Európskej únie môže doplňovať to, čo robia ECA. Takže ešte by som chcela povedať, že nie je tu žiadny úmysel nahradiť ECA. Existuje na úrovni členských štátov, splňajú svoje úlohy, znamenajú prístup k exportným úverom pre malé stredné podniky. V súčasnosti, ako povedal môj kolega, je tu úmysel prísť takými mekými opatreniami, a takto zabezpečiť komplementaritu a nie nahrádzať to, čo už existuje. Takže ešte by som chcela stručne zareagovať, alebo určite tu bude reakcia sektor, ktorý podporuje podniky. No, chcela by som povedať, že máme tu nové ECA+, a tu máme projekt a oni sa vlastne opierajú existujúce štruktúry a na ich príklade a na základe využívania podnikateľskej podpory. Sú tam napríklad aj, vidíme, sú tam aj týmy, ktoré e, podporujú prístup na trhy, sledujú vývoj v Číne, teraz je tam vyššia miera účinnosti, a jednoducho môžu lepšie pomôcť malým a stredným podnikom. To je moja stručná reakcia, chcem sa ospravedlniť. Žiaľ, musím sa ponáhľať. Ďakujem pekne v každom prípade. Thank you very much. please get your flight. Áno, nech sa páči, ponáhľajte sa, aby vám neušlo lietadlo. Áno, takže pokiaľ ide vaše dve otázky. No, Začnem tými centrami v tretich štátoch. Je zrejme, že sa otvorili tieto centrá v určitom kontexte rozvojovej pomoci. To znamená, že tu sú tieto centra v Číne, tam je tých 5 miliónov na 5 rokov, potom tam je centrum v Indii, je to naplánované 8 rokov, 17 miliónov a sú tam nové kroky v Ázii. Od tohoto oznámenia, samozrejme interne na úrovni komisie, sa snažíme tento kontext rozvojovej pomoci trošku rozšíriť aj o záujmy v súvislosti s internacionalizáciou našich malých a stredných podnikov. To znamená, že bez toho, aby sme zastavili tieto projekty, snažíme sa využiť tie odborné znalosti, ktoré máme na úrovni nášho generálneho riaditeľstva. Snažíme sa to použiť pre malé a stredné podniky. A to bola vlastne tá myšlienka toho preverovania toho centra v Číne. Existuje aj Centrum pre vzťahy medzi EU a Japonskom, ktoré sa snaží uľahčiť situáciu pre malé a stredné podniky v Japonsku. Pokiaľ ide o mikropodniky, ako to tom sa vyjadri kolegyňa, ale je jasné, že keď diskutujeme tu na úrovni parlamentu o tom, že by sa mohli zvýšiť možnosti pre malé a stredné podniky v oblasti záruk, samozrejme tieto podniky budú v konkurenčnom boji s mikropodnikmi. Takže tu ide o tú výšku záruk. Čím menej podnikov dostane tieto pôžičky, takže to je otázka, že či teda ich bude menej alebo viac, o tom diskutujeme na viacerých úrovniach. Thank you very much, eh, Didier. Um... Ďakujem pekne za slovo. Možno by nebolo zlé doplniť to, o čom hovoril kolega, pokiaľ ide o prístup k informáciám. Myslím si, že o to ide, keď hovorím o pridanej hodnote EÚ. Myslím si, že treba trošku zadefinovať našu prácu do budúcnosti. Dôležité sa zamerať na to, čo je vlastne tá európska pridaná hodnota. A myslím si, že to vlastne už aj poukazuje trošku na to tá mapovacia štúdia, ide tu o rovnosť šanci, pokiaľ ide o prístup k informáciám a pokiaľ ide aj o disponibilitu tých služieb. Takže dalo by sa o tom povedať veľa, pokiaľ ide o európsku pridanú hodnotu, ide o to, aby malé a stredné podniky zo všetkých členských štátov mali rovnaké šance. Dôležité je vlastne podporiť spoluprácu medzi veteránmi v oblasti exportu a e, s novo pristúpenými štátmi EÚ. Takže tu sú rozličné témy, ktorými sa môžeme zaoberať. Napríklad, či by sme mali pozbudzovať členské štáty, aby poskytovali svoje služby tretím štátom, a to aj všetkým malým a stredným podnikom na úrovni EÚ. Takže možností je veľa Pokiaľ ide odsek 14, tie exportné úvery, no, toto je určitý nástroj, ktorý pomáha internacionalizácii malých a stredných podnikov. Myslím si, že tu ide o vnútroštátne kompetencie, preto je to na, na členských štátoch, aby sme rozhodli. No a v súvislosti s tou kampaňou, ktorú robíme, ide aj o využívanie štrukturálnych fondov. Ide o to, ako zabezpečiť rast a zdravý rast malých a stredných podnikov. Takže toto je veľmi dôležité z hľadiska členských štátov. Dôležité, je, aby štrukturálne fondy sa mali využiť na exportné úvery. Takže, ako som už povedala, pre nás toto je vec, ktorá spadá pod kompetencii členských štátov. Thank you very much. Are there any other... Ďakujem pekne. Chcem sa spýtať, či ešte niekto sa chce vyjadriť, má nejaké otázky, prípadne komentáre. Ak nie, tak by som rád ukončil tento bod. A tým pádom môžem ukončiť naše dnešné zasadanie. A chcel by som vám pripomenúť, že začne sa zasadanie koordinátorov, aby tí, ktorí nie sú koordinátori a teda nemajú pozvánku, aby čo najskôr opustili túto miestnosť.